Dobré ráno, vážení kolegovia. Máme tu ešte eh, krátke trénovacie eh, krátku, krátky tréning k hlasovaciemu zariadeniu. Tu sa predsedníckým stolom všetkým vám želám samozrejme šťastný nový rok. Zdá sa, že viacerí z vás eh, sú tu už tretí týždeň, ale stále sme sa so všetkými ešte nevideli. Nevidela som samozrejme ani tlmočníkov a zvyšok nášho týmu Takže vám všetkým želám šťastný nový rok. Pevne verím, že nás čaká dobrý rok 2018. Máme pred sebou veľmi náročný program na deň a pol. Začneme s chválením programu, prvý bod. Nemáme žiadne zmeny, ktoré by sme robili v zápisnici a v programe. Žiadne námietky nie sú. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Poďme ďalej. Bod číslo 2 sú to skôr také technické veci. V prvom rade kalendár zasadnutí pre rok 2018 bol zaslaný aj s týmto programom a je na web stránke, takže pevne verím, že už všetci máte zoznamy jednotlivých eh, dní pre zasadnutie na budúci rok. Je to všetko vo vašich schránkach a dovolte mi pripomenúť vám, že na budúci štvrtok o 9. bude spoločné zasadnutie nášho výboru s výborom LIBE a FED ehm, pre výmenu názorov ohľadom globálnej dohody pre bezpečnú a kontrolovanú migráciu s pani Michelle Clyde Solomon ktorá je riaditeľka IOM, Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Takže to je dôležité stretnutie bez pochyby na budúci štvrtok ráno o 9. Toľko takým technickým oznámením predsedničky. Potom tu mám smutné a zároveň veselé oznámenie. E, viacerí z vás už asi viete, že toto je posledné stretnutie pre Annu Kokmen ktorá po 16 rokoch vo výbore DV prechádza na novú pozíciu, ktorá začína 1. februára, takže to je jej posledné zasadnutie. A viem, že to nebudeme nejak špeciálne oslavovať teraz, ale až o 6.30 večer v tejto sále, nehovorte to technikom, budeme mať drink, aby sme N poďakovali za jej prácu. Takže 6.30 dnes večer po stretnutí koordinátorov budeme mať e, príležitosť poďakovať N za jej prácu. Za celé tie roky, čo s nami bola veľmi trpezlivá a tak ďalej. E, novým, e, novou šéfkou odboru bude Donatela Pribastu. Poznáte, lebo ona pracovala na AKT, viacerí z vás ju poznáte z AKT, takže ona prevezme túto pozíciu nie je tu tento týždeň, lebo ešte má dovolenku z predchádzajúcej pozície, takže ešte tu nie je, ale stretneme sa s ňou už čoskoro, zhruba za dva týždne. Takže 6.30, takisto prosím do vašich diarov. Bude to posledná šanca eh, výboru, kde dostaneme eh, takúto dobrú čokoládu a to je asi, všetci si uvedomujeme, že čo zásadne sa v našich životoch skončí. Takže to nás čaká dnes neskôr večer. Ehm, možno by sme mohli minimálne zatlieskať. To som aj práve chcel navrhnúť, hovorí pani predsednička. Dobre, ehm, takže minimálne sme to mali dať do zápisnice, že ďakujeme N za prácu, ktorú tu dlhé roky robila, keď prenášala svoju expertízu. Neviem, či Ann nepíše náhodou zápisnicu z tohto stretnutia. Dobre, tak David to píše. Takže on zaznačuje formálne podiakovanie N za jej prácu. Dobre, poďme na bod 3 nášho programu. To, sú, to je zápisnica z posledných zasadnutí 9. 10. oktobra a 20. a 21. novembra. Zápisnice sú vo vašich zložkách. Ak máte nejaké poznámky, prosím informujte sekretariát do konca tohto zasadnutia. Ak nebudú žiadne námietky, tak považujeme zápisnicu za schválenú. Bod 4, neviem, či komisia má nejaké oznámenia. Komisia tak či tak príde zajtra. Tá príde komisár zajtra, takže on nám o tom môže povedať aj generálny riaditeľ príde zajtra. Takže sa budeme tu mať takú dvojnásobnú dávku top vedenia z DG Devco, ktoré prídu zajtra, môžeme sa aj spýtať osobne. Bod číslo 5, to je absolutorium. Prechádzame k hlasovaniu. A začíname hlasovaním stredy ráno. Ne, ne, nezačíname obvykle s týmto, ale poďme na absolutórium za rok 2016. E, chcem sa najprv spýtať spravodajcu, či máme nejaké vyjadrenia k tomuto, e, či máme nejaký bod e, alebo nejaké poznámky k tomu absolutóriu skôr, ako na ho prejdeme. Či pán, vy ste spravodajca pre absolutórium? Môžeme hlasovať. Dobre, tak poďme hlasovať máte všetci svoje hlasovacie kartičky. Dobre, najprv si to otestujeme, aby sme si overili, či technológia funguje a či máme nejaké problémy. V tom prípade môžem, teda otváram testovacie hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A funguje to. Dobre, môžeme hlasovať. Začneme teda pozmenujúcim návrhom Ja som raz eh, do hlasovacieho zariadenia dala svoju bankomatovú kartu a trošku to nefungovalo. Nebolo to prekvapenie Okay, colleagues, we're going to start. Dobre, kolegovia. Začneme pozmeňujúcim návrhom 1, kto je za. Proti, zdržali sa schválené. 2 za. Proti, zdržali sa zamietnuté. 3 za. Proti, zdržali sa schválené. 4 za. Proti, zdržali sa. Myslím si, že to prešlo. Overíme si to. To je prvé, kde je rozdiel Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel. Pozmenujúci návrh 5. Za. Proti. Zdržali sa schválené 6. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 7. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 8. Za. Proti. Zdržali sa Overíme si osmičku, otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali, môžeme hlasovanie ukončiť. A návrh je zamietnutý jedným hlasom. A pozmeňujúce návrh 9 za, proti, zdržali sa. Overíme si 9, otváram hlasovanie. Ak všetci hlasovali, môžeme hlasovanie ukončiť a návrh prešiel. 10 za, proti, zdržali sa schválené. 11 za, proti, zdržali sa schválené. 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa schválené. Ešte budeme hlasovať o konečnom znení, takže konečné hlasovanie je menovité hlasovanie a otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený veľkou väčšinou. Ďakujem pekne pánovi Frunzolitovi. Ďakujem všetkým. Môžeme teraz prejsť ďalej. <clears throat> Na bod číslo 6 pán Frunzolita je tiež spravodajcom. Je to absolutórium k 8., 9., 10. a 11. EDF. Máme tu niekoľko hlasovaní, hlasovací zoznam nie je dlhý. Pozmiete návrh 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 2 za, proti, zdržali sa schválené. 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa Overíme si 4. Otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali, ukončím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 5 za, proti zdržali sa schválené. 6 za, proti zdržali sa zamietnuté. 7 za, proti zdržali sa schválené. 8 za, proti, zdržali sa. Overíme si osmičku. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 9 za. Proti zdržali sa. Zamietnuté 10 za. Proti zdržali sa. Zamietnuté 11 za proti, zdržali sa zamietnuté, 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 14 za, proti, zdržali sa, overíme si 14, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie a návrh je zamietnutý tesne. 15 za, proti, zdržali sa schválené, 16 za, proti, zdržali sa. Overíme si 16, otváram hlasovanie. Myslím si, že to prešlo. Ukončím hlasovanie. Návrh je schválený. 17 za, proti, zdržali sa tak urobím to ešte raz. 17 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že to prešlo, ale overme si 17 elektronicky. Socialisti ma tu metú tým, že tu mávajú rukami v rôznych časoch. Ukončím hlasovanie. Návrh prešiel. Dobre. Ideme hlasovať o uznesení ako celku v menovitom hlasovaní. Otváram hlasovanie. Návrh prešiel veľkou väčšinou hlasov. Všetkým gratulujem teda pánovi spravodajcovi. Chcete niečo povedať? To bolo krátke a stručné. Ďakujem pekne. Dobre, kolegovia, teraz prejdeme ďalej. bo číslo 7 na programe rokovania je to ďalšia dôležitá správa, mimoriadne dôležitá, lebo je to otázka prípravy našej parlamentnej pozície k viacročnému finančnému rámcu Náš spravodajca je pán Rubik, ktorý je tumpol. Chceš niečo povedať skôr, ako začneme hlasovať? Áno, rovnako ja chcem poďakovať kolegom za dobré kompromisy, ktoré sme dokázali nájsť. A pamätám si, že v kompromise 1 sme zistili, že korešponduje aj so 14, takže myslím si, že to potom uvidíme, keď o tom budeme hlasovať. Dobre, ďakujem pekne. Ako som už hovorila, je to naozaj dôležité hlasovanie. Začíname pozmeňujúcim návrhom 1 od Loli Sanchez, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa. Overíme si osmičku, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Dobre, je to jasné. A ideme na 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa schválené. 13 za, proti, zdržali sa schválené. 14 za, pardon, 14 odpadáva. Malo to byť v tom kompromise, takže odpadáva to. 15 za, proti, zdržali sa schválené. 16 za, proti, zdržali sa schválené. 17 za, proti, zdržali sa schválené. 18 za, proti zdržali sa schválené 19 za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 2 za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 2a 2a za, proti. Overíme si kompromis 2a, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie a návrh prešiel. 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa schválené. 27 za, proti, zdržali sa, overme si 26, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie.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 40 za, proti, zdržali sa, overíme si 40, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel. 42 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 43 za, proti, zdržali sa, schválené. 45 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Ideme na 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 55 za, proti, zdržali sa. Overíme si 55. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Návrh prešiel 56 za, proti zdržali sa schválené 57 za, proti zdržali sa schválené 58 za, proti. Overíme si 58, otváram hlasovanie. Myslím si, že to prešlo. Ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel. 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté 60 odpadáva. Takže 61 za, proti, zdržali sa. Overíme si 61, podľa mňa prešlo, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie, návrh bol zamietnutý 7. kompromis návrh 7 za, proti, zdržali sa schválené. Ideme na ústny pozmeňujúci návrh 1. Za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválené. 65 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 67 za, Proti zdržali sa prijaté 68 za. Proti zdržali sa prijaté 69 za. Proti zdržali sa zamietnuté 70 za. Proti zdržali sa prijaté 71 za. Proti zdržali sa prijaté 72 za. Proti overíme sa 72. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. 73 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si 73. Otváram hlasovanie. As everybody, the vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. 74 za. Proti. Zdržali sa. Neviem, čo robia EPP. A zamietate. Dobre, 75 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 76 za. Proti. Zdržali sa. Overíme sa 76. Otvorím hlasovanie. Has everybody voted? Koniec hlasovania. Prijaté. 77 za. Proti zdržali sa, overíme sa 77. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 78 za, proti, zdržali sa prijaté. 79 za, proti, zdržali sa prijaté. 80 za, proti, zdržali sa prijaté. 81 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 87 za, proti, zdržali sa prijaté. 88 za, proti, zdržali sa prijaté. 89 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 90 za, proti, zdržali sa, overíme si 90, otváram hlasovanie. Hlasujem o návrhu 90. Konec hlasovania. Prijaté. 91 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si 91. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 92 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 93 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 94 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 95 za proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 96 za, proti, zdržali sa. Overíme si 96, ktorá hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 99 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 103 za proti, zdržali sa, overíme si 103, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím, koniec hlasovania, prijaté. 104 za, proti, zdržali sa prijaté 105 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté 107 za, proti, zdržali sa prijaté. 108 za, proti, zdržali sa, overíme si 108, otváram hlasovanie. Myslím, že to bolo zamietnuté. Konec hlasovania. Zamietnuté. 110 za, proti, zdržali sa, overíme si 110, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 111 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si 111. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 112 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si 112. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 113 za. Proti zdržali sa prijaté. 117 za. Proti zdržali sa. Overíme si 117. Koniec hlasovania. Prijaté. 118 za. Proti zdržali sa. Overíme si 118. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 119 Proti. Zdržali sa. Overíme si 119. Koniec hlasovania. Prijaté. Ústny pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. A teraz budeme hlasovať o celom uznesení. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté veľkou väčšinou. Blahoželáme spravodajcovi Rubíkovi. To bolo veľmi dôležité hlasovanie. Uvidíme ako sa teraz postaví výbor pre rozpočet našim pozmeňovacím návrhom. Tam si to budeme musieť obhájiť. Ďakujem všetkým. To... Tí, ktorí si želajú odísť, prosím láskavo, odíďte v tichosti. A čo najrychlejšie máme totiž ďalšiu dôležitú správu, ktorú musíme prejednať. Týka sa to veľmi dôležitej témy. Je to téma, o ktorej sme si pred niekoľkými rokmi mysleli, že sa nebudeme musieť o nej baviť. Rozvo, eh, dlh rozvojových krajín. Mysleli sme si, že eh, je to oblasť vyriešená. Teraz e, sa však objavili nové problémové oblasti. Môžem teda teraz e, s potešením oznámiť, že sa začíname venovať bodu 8 zlepšenie udržateľnosti dlhovej služby rozvojových krajín. Spravodajcom je náš veľmi skúsený kolega Charles Gorens. Prosím láskavo, tí, ktorí odchádzate, ak sa chcete porozprávať, e, na chodbe je veľa miesta, nech sa vám páči. Je tu aj nedaleko kaviareň, prosím kolegov ak sa chcete rozprávať, prosím láskavo odiďte zo sály. Nechceme, aby bol spravodajca rušený. Šarol, ďakujem pekne. Predkladám vám správu v konečnej verzii. Ide o návrh správy. Budeme mať možnosť onedlho tiež vo výbore hlasovať o tejto správe. Dúfam, že sa to dostane na program plenárky ešte pred e, letnou pauzou. Táto správa sa venuje celému radu rôznych otázok, ktoré ste už vysvetlili pri poslednej rozprave, keď sme viedli úvodnú rozpravu. Mohol by som ešte upresniť, že dlh naďalej je mimoriadne významným zdrojom financovania. Bez prístupu k pôžičkám mnoho rozvojových krajín by nemalo dostatočné prostriedky na prípravu svojej budúcnosti, investovať do infraštruktúry, investovať do udržateľného rozvoja. V prípade štátnych dlhov, teda sú vo vzťahu veriteľia, taktiež Ehm, poberateľa dlhu, taktiež populácia krajiny, ktorá poberá tento dlh banky, eh, taktiež sporiteľia, štáty, ktoré sú príjemcami a taktiež naše členské štáty v prípade, že dajme tomu ide o banku, ktorá požičiava nezodpovedne, tak je štát ovplyvnený negatívne takýmito bankovými operáciami a ak sa ich zhromaždí niekoľko, tak sa z toho vlastne vytvorí e, pekná krizička, tak ako sme to videli v rokoch 2007-2008. A ešte stále e, vidíme, že pociťujeme aj dôsledky rôzne krízy, prílišného zadlženia, e, odhaľujú rôzne veci. Predovšetkým, poprvé, keď sa ľahko vážne poskytujú neuvážené pôžičky, tak ten dopad Um, má dopad na straty veriteľov uh, obmedzené, ale krajiny, uh, teda populácia krajín, ktorá tento dlh poberá, uh, sú vystavené veľkému utrpeniu, pretože musia um, trpieť dlhodobými opatreniami. V 80. rokoch po tzv. Washingtonskom konsenze sme videli takýto fenomén. Teda um, Veritelia a aj sporiteľia majú eh, práva aj povinnosti, eh, aj štáty eh, zainteresované majú svoje práva aj povinnosti. Rád by som spomenul niektoré základné princípy, ktoré by mali byť nosné Možno sa to bude trošku pohybovať vo filozofickej rovine, ale nechcem to do tejto roviny posúvať, len musím dbať o to, aby sme si uvedomili, že tu ide v podstate o jednoduchú vec. Chceme ehm, sa pozrieť na základné princípy. Ja si myslím, že e, aj naše európske hodnoty zvorazňujú, že právo na ľudský rozvoj je ľudským právom, aj keď to nie je zakotvené, skodifikované ako ľudské právo prvej generácie, e, vyplývajúce zo francúzskej revolúcie, predsa len ide o základné práva neschopnosť e, kodifikovať tieto práva, ich nejako nespochybňuje, tieto práva existujú a to je jadrom celej diskusie, ktorú musíme viesť tu v našom výbore. A preto v situácii, v možnej konfliktnej situácii, keď právo veriteľa sa ehm, dostáva do kolízie s právom krajiny, ktorá poberá tento dlh a ak populácia štátu je negatívne ovplyvnená danou situáciou, ktorá vznikne, ak sú tam reálne hrozby. Myslím, že v tomto prípade právo na ľudský rozvoj musí mať prevahu nad ehm, právom eh, veriteľa dostať sa späť svojim peniazom. Toto právo veriteľa existuje tiež, ale musí sa tiež jasnejšie zakotviť v pravidlách. V budúcnosti nie je vhodné, aby sa mohlo povedať, že niekto je príliš veľký na to, aby padol aj tu je totiž eh, na ich pleciach zodpovednosť. Eh, teraz musíme sa snažiť odradiť veriteľom, aby ľahko vážne poskytovali požičky, pretože tým ohrozujú aj svojich vlastných sporiteľov a celý finančný systém eh, a má to dopady aj na sociálnu situáciu v našich krajinách. Teda mm, musíme si uvedomiť, že je to veľmi dôležité. Netvrdím, že by sa mali zastaviť požičky, ale je treba, aby toto požičiavanie teda držalo z tých pravidel, aby bolo zodpovednejšie aby tento dlh, tieto peniaze slúžili e, na prospech rozvoju krajiny, ktorá, tento dlh čerp, teda, ktorá si túto požičku čerpá. Bol by som rád, keby sme e, mohli podrobne prediskutovať túto správu. Klasická konfliktná situácia, ktorú som spomenul, vychádza k, zo základného princípu a síce z princípu na e, rozvoj toto právo by malo väčšiu váhu než akékoľvek ďalšie nároky veriteľov. Taktiež eh, musíme zaistiť nezávislý vývoj eh, bez ohľadu na eh, politické vedenie krajiny. Malo by sa stanoviť moratórium. dajme tomu po prírodnej katastrofe, po zemetrasení, po zničivých búrkach, po tsunami a tak ďalej, by sa to malo platiť ďalej politika poskytovania úverov sa spravidla drží základných hodnôt Európskej únie a z tohto pohľadu vo svojej správe zdôrazňujem zásadu princípu právneho štátu, tiež demokratické princípy a to v našich krajinách aspoň znamená, a verím, že aj rozvoj krajiny sa tým nechávajú inšpirovať, že má byť výsadou parlamentu právo prediskutovať a taktiež odhlasovať rozpočet e, ich krajiny. A v krajine, ktorá je poznačená korupciou, kde politickí predstavitelia e, si vezmú požičku, nesplácajú ju, e, peniaze sa stratia niekde, naďalej platí právo veriteľa a v prípade, že toto právo veriteľa sa uplatní, tak práve populácia krajiny tým trpí. A bol by som rád, keby tu sme uplatnili náš princíp právo, práva na rozvoj, aby tento princíp mal väčšiu váhu ako e, právo veriteľa dostať sa späť svojim peniazom. A tým by sme mohli odradiť veriteľov od ľahkovážnych požiček. Podľa mňa je to mimoriadne dôležité. E, nechceme nejako sťažovať príliš podmienky pre veriteľov, ale aj veriteľ si musí uvedomiť svoju zodpovednosť. Toto všetko by sa malo podľa mňa spísať v multilaterálnom rámci. Máme rozličné fóra, ktoré sú vystavené krízam zadrženia, taktiež e, máme tzv. Parížský klub, e, kde sa spravujú štátne dlhy, sú tam štáty, ktoré sú veriteľmi, sú tam potom štáty, ktoré poberajú tieto pôžičky Um, slúži to najmä súkromným bankám, obchodným, komerčným bankám. Teda musíme si uvedomiť, o čo tu ide. Ja sa vo svojej analýze pokúšam popisovať pozíciu členských štátov Európskej únie. Nie vždy sa na všetkom zhodujú. Členské štáty EÚ neodobrili rezolúciu OSN a preto hovorím, že musíme e, podporiť e, princípy, ktoré e, predkladá komisia OSN pre udržateľný rozvoj. Sú to zásady, ktoré sa týkajú najmä spoluzodpovednosti veriteľov aj poberateľov dlhu. Toto sú zásady, ktoré sa týkajú zodpovedného prístupu k štátnemu dlhu. Európska únia túto pozíciu neodobrila. Členské štáty potom, čo rada prijala spoločné stanovisko, aby sa táto rezolúcia prijala, ako som už popísal, tu sa vychádza z základných princípov, e, sa pristúpilo prehodnoteniu ide o reštrukturalizáciu štátneho dlhu. A e, tento dokument bol prijatý veľkou väčšinou na pôde OSN. Pozícia Európy, ak by som to mohol takto zhrnúť, v podstate všetci myslia na seba, na svoje osobitosti, na svoju pozíciu a v, snahani, v snahe hľadať spoločné stanovisko je to prekážkou. Myslím, že by sme mali zájsť o niečo ďalej. Mali by sme prekonať, e, posunúť sa na tie jednotlivé pozície jednotlivých členských štátov. Mali by sme sa snažiť e, vložiť do spoločného rámca s princípmi, ktoré všetky členské štáty podporili, čo sa týka udržateľného rozvoja. Keď sme hovorili o tejto otázke, som to približil. Povedal som, že mne nevadí ten text, ale vadí mi, že neexistuje politická vôľa dostať tieto záväzky do praxe. Teda existujú tieto rôzne nástroje. Podľa mňa by bolo vhodné vytvoriť systém, riešenie situácie v prípade insolventnosti štátu mimo súkromného sektora. To sa týka našej legislatívy v členských štátoch e, v prípade komerčného bankrotu. Myslím, že by sme mali vytvoriť niečo podobné aj e, na úrovni Európskej únie, na úrovni našich členských štátov. Teda ja by som bol rád, keby sme odobrili a tu žiadam aj o stanovisko komisie. Bol by som rád, keby komisia vypracovala bielu knihu, kde e, sa zanalizuje situácia, kde sa predložia tiež návrhy do budúcnosti. Tiež e, by som ešte na záver spomenul, že to, že v budúcnosti chceme odradať od ľahkovážnych požičiek, e, nebude znamenať, že krajiny, eh, rozvoje krajiny nebudú mať prístup k financiám. Máme predsa záväzky členských štátov 28 eh, aj Európskej únie ako celok, aby 0,7 HDP bolo určených na rozvojú pomoc. Eh, tieto požičky sa môžu vnímať tiež ako dary, môže sa to vnímať ako verejná pomoc v cieľom podpory rozvoja. Nie je to uvedené v mojom návrhu. Nechcem tu nejako znižovať právo na um, legitímne poskytovanie e, verejnej pomoci. V prípade, že e, pôžička e, je adulovaná preto, že krajina, ktorá si ju čerpá, nie je schopná splátiť. Ak táto požička poslúžila na rozvoj krajiny, v tomto prípade úplne súhlasím s tým, aby sme to pripísali k verejnej pomoci s cieľom podpory rozvoja, ale ak táto pôžička slúžila len na to, aby sa ňou naplnili vrecka diktátorov, skorupovaných politických predstaviteľov, nechápem, prečo by obyvateľstvo, ktoré je nútené ju splácať, e, ďalej e, malo byť e, ochudobnené o rozvoju pomoc. Toto je podľa mňa ten nosný princíp. Toľko teda e, súbor mojich návrhov. E, veľmi stručne vychádzam e, z konkrétnych výsledkov. Viem, že by sme toho mohli napísať ešte veľmi veľa, ale myslím, že by sme sa mali venovať jednej základnej zásade a síce právo na ľudský rozvoj v, rozvojových krajinách má väčšiu váhu ako právo dostať sa späť prostriedkom pre veriteľa teda snažíme sa vysporiadať sa s minulosťou, e, to je vždy citlivá vec, ale tiež sa snažíme vytvoriť základy pre e, politiku do budúcna, tak aby sme dokázali e, predchádzať finančným krízam, tak ako k ním došlo v posledných rokoch. Veľmi často sme mali možnosť už o tom diskutovať tu vo výbore, keď sme analyzovali situáciu troch krajín, ktoré boli zasiahnuté ebolou. Aj vtedy sme sa zhodli na tom, že práve nedostatok prostriedkov v investíciách e, do školstva, e, do zdravotníctva, tiež e, do verejnej správy spôsobili nedostatky v riešení tejto krízy a tiež sa tým zvyšila intenzita tejto krízy. Tieto teda tie krajiny, ktoré nemali takéto negatívne skúsenosti v oblasti financovania, e, tam sa to nezhoršilo až tak e, vážne. Senegal e, napríklad, alebo aj Gria, tam sa to podarilo vyriešiť relatívne rýchlo. Bol by som rád, keby sa komisia ujela svoje iniciatívy a tiež, aby sa snažila presvedčiť členské štáty o potrebe takýchto opatrení. Ďakujem. Thank you very much. Very Ďakujem pekne, naozaj je to veľmi závažná téma. Máme tu aj teňových spravodajcov a začnem pánom Schönfeldom za EPP. Chceli by ste niečo povedať? Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tak ako už aj povedala pani predsedajúca, táto téma a otázka je skutočne veľmi zložitá téma a je to veľmi kontroverzná otázka. A môžu v tejto téme pristupovať z rôznych strán a v podstate to povedal aj sám spravodajca. Tie rôzne pohľady je treba odprezentovať Samotná, samotný obsah e, správy nevybudzuje pochybnosti, práve naopak e, vyvoláva chuť poďakovať sa spravodajcovi za, a jeho spolupracovníkom za prípravu tohto textu, pretože je do veľkej miery vyvážený, ak vezmeme do úvahy tie rôzne pohľady a problémy, ktoré sú tak na strane tých, ktorí poskytujú úvery, ako aj na strane tých, ktorí tieto požičky vymáhajú. A tá, myslím si, že to je vlastne tá najdôležitejšia téma v spra- celej správy je vlastne spoločnosť. Máme tu veľký problém v tom, že hovoríme o takej téme, kde sú dve strany a tie dve strany to sú silné strany rozhodujúce strany. Na jednej strane je tu kapitál z rôznych inštitúcií, ktoré poskytujú pôžičky, a úvery a na druhej strane sú to aj vlády, vlády jednotlivých krajín, ktoré dostávajú tieto pôžičky a ktoré vlastne rozhodujú o tom, že na čo sa tie peniaze použijú a celé toto všetko je pod titulom rozvoj spoločnosti alebo roz, rozvoj, ale ako často sa stáva, a spravodajca to zdôraznil vo svojom vystúpení, že dostávajú sa peniaze do súkromných vrecák rôznych diktátorov, rôznych eh, zástupcov autoritárnych vlád a samotnej spoločnosti a ľuďom sa dostanú len omrvinky. Často aj tieto požičky nejdú na tie účele a ciele, ktoré sú najdôležitejšie sú v týchto krajinách. Myslím si, že to aj vynikajúco viedol e, spravodajca ako tých krajín, kde, ktoré, kde keby nedošlo k pomoci e, európskej únii, keby nebolo pomoc e, v tej krajine, kde bol výskyt a výskyt eboli, možno, že by tam, kto vie, e, keby sme tam nepomohli a nezasiahli, tak e, kto vie, ako by to dopadlo, pretože tam vlastne neboli ani poriadne žiadne lekárske služby, zdravotné služby. No už je tu viacero kontroverzných tém a my ako EPP budeme musieť zvážiť, ako k týmto veciam pristúpiť Začal by som tými, ktoré sú určitým spôsobom kontroverzné a skončím tými, ktoré chcem podporiť. Čiže prvá vec je otázka rezolúcie ONSN. Netreba zabúdať na to, že také krajiny ako je z krajiny EÚ ako Veľká Británia či e, Nemecko tie to sú tie podporujú túto rezolúciu a podporili ju aj Spojené štáty, Kanada a Japonsko, majú svoj dôvod tieto krajiny, tak európske ako aj mimoeurópske. 41 e, krajín však e, ne, sa ne, nepodporilo túto rezolúciu. Treba, treba teda sa venovať otázky, to otázky, že či naozaj to máme tak silno podporiť. Potom druhá otázka, ktorá vyvoláva ďalšie pochybnosti, je otázka dohoda o medzinárodnom mechanizme riešenia e, dlhov. Už je tu viacero dôvodov a pohľadov. Systém financovania rozvojových krajín je veľmi komplikovaný a nestojí na zásade, že krajina proti krajine alebo únia a krajina podobne ako vzťah. To sú často určité konzorcie, určité fin, finančné inštitúcie, aj, aj často sú to konzorcia súkromno súkromno e, verejné e, združenia a podobne pretože sú to rôzne akciové spoločnosti, kde sú napríklad akcionári a samotné subjekty, aj rôzne fyzické osoby, ktoré investujú do týchto inštitúcií, aby získali zisk. A teraz niekto tretí má rozhodnúť o tom, ako by mali fungovať eh, z hľadiska vrátenia e, alebo využitia úveru a v, v návratnosti úveru, to je podľa mňa veľmi kontroverzná otázka. No už e, v závere by som ešte chcel povedať, že som za myšlienku spoločnej kontroly. Myslím si, že tak, ako je vo vysoko rozvinutej spoločnosti, ako sú západné krajiny, ako aj v tých menej rozvinutých krajinách či rozvíjajúcich sa. Myslím si, že spoločná kontrola by mala byť v podstate základom. Som presvedčený, že väčšina obyvateľov týchto krajín vlastne ani nevedia ani koľko, ani na čo používajú ich vlády úvery, koľko, v jakom termíne, či vôbec splácajú tieto záväzky. Myslím si, že zavedenie takých podmienok ktoré by boli záväzné. pokiaľ ide o informovanie verejnoj, verejnosti e, danej krajiny, o rozmere zadlženia, o termínoch splatnosti na, na, na to, na čo boli požičky prijaté. Myslím si, že to by všetko malo byť uvedené už v podmienkach udelovania týchto požičiek a úverov. Možno, že by to mohli schvalovať aj parlamenty týchto krajín, keď to možno, že je tiež kontroverzná otázka. E, v podstate tam sú, o tom väčšinou rozhodujú vlády, to je výkonný orgán, majú takéto kompetencie, majú aj zodpovednosť, aj právnu, aj politickú, ale ide o to, aby ak tu má byť, o, ak sa tu má niečo splácať, tak je, ak sú to peniaze pre túto tú krajinu, tak je potrebné verejnosť informovať o tom, aké sú dlhy a aké sú záväzky súvisiace so splácaním týchto požičiek. No takže toto je taká ešte jedna e, pripomienka k pri spravodajcovi k tej myšlienke, ktorú tu uviedol, že právo na ľudský rozvoj má byť, má byť ponad právom splácania či vracania pôžičky. To je síce, síce krásna myšlienka, by som povedal, až priam humanistická myšlienka, ale zdá sa mi, že v tomto kontexte hovoríme o tej... Nevorím, o, ťažko povedať o tejto myšlienke, pretože, pretože tu nejde o tých samotných ľudí, tu ide o tie vlády, pretože vo väčšine týchto krajín sú to autoritatívne vlády, v častých prípadoch dokonca diktatúry a tieto vlády zoberú z peniaze, držia si ich potom v švajčiarských bankách alebo na rôznych, e, v rôznych daňových rajoch a my, e, my chceme podporovať tých chudobných ľudí, No a dobre, tak potom nech tie peniaze zostanú v tých švajčiarských bankách, nech eh, ich deti týchto autoritárov sa vzdelávajú na Harvarde za peniaze, ktoré boli určené e, alebo poskytnuté v rámci úveru e, celej krajine, pričom takto to nakoniec väčšinou dopadne. Takže e, je treba jednoducho vidieť praktický rozmer aj týchto veľmi, veľmi humanistických ideí, ale tieto humanistické ideí sú síce krásne, ale veľmi ťažko sa realizujú. Ďakujem pekne. Um, uh, Predsedajúca, ďakujem pekne. To Sulike. Ďakujem. pekne, kolegyne, kolegovia. Najskôr by som chcel zablažovať spravodajcovi pánu Gorensovi k vypracovaní tejto správy, ktorá nemá za cieľ x tykrát spochybňovať potrebu požičiek rozvojovým krajinám, ale zdôrazniť potrebu vytvoriť záväzné pravidlá v tejto oblasti, tak aby sme dokázali vyriešiť problém prílišného zadlženia a tiež brániť e, novému vyhroteniu situácie. V súčasnosti pravidlá a nástroje, ktoré sú k dispozícii, nie sú dostatočné na to, aby sme dokázali zabrániť a taktiež, aby sme predchádzali kríze a to za takých podmienok, ktoré nebudú škodlivé pre rozvoj. Preto by som chcela vysoko oceniť to, že sa kladie dôraz na vytvorenie trvalého mechanizmu určeného na riešenie krízy v rozvoji krajinách a taktiež, aby sa vytvoril právny rámec a to viac laterálny, aby sa pristúpilo k reštrukturalizácii štátneho dlhu. V prípade potreby tiež by som sa odôrazniť, že na to, aby sme zaistili splatiteľnosť dlhu je potrebné, aby prebiehala reštrukturalizácia a to bezodkladne a čo najefektívnejšie tiež, aby sa pristúpilo k stabilizácii um, krajiny, ktorá je zadlžená bez toho, aby sa ohrozil udržateľný rozvoj a tiež, aby uh, sa ohrozil ďalší rozvoj krajiny ako taký. To, že splatiteľnosť dlhu by sa nemala týkať len ekonomických aspektov, sa tiež práve spomína, malo by sa tiež vyhodnotiť, aký dopad má tento dlh na, e, dajme tomu to, ako krajina môže uplatňovať všetky ľudské práva. Vzhľadom na výrazný nárast e, dlhu aj súkromného verejného v mnohých krajinách, rozvojových krajinách je potrebné zamyslieť sa potrebnejšie nad schopnosťou pokryť e, výdavky na investície v kľúčových oblastiach ako napríklad zdravotníctvo, školstvo, ďalej hospodárstvo a infraštruktúra. A v neposlednom rade na záver by som chcel pripomenúť, že pôžička, úver predstavuje významný zdroj podpory investícií a udržateľný rozvoj preto vrátanie e, cieľe udržateľného rozvoja by to mal zohľadniť a súhlasím tiež s všeobecným stanoviskom, že by sa mal vyhodnotiť dopad tejto krizovej, teda dlhovej krízy na to, ako je možné v budúcnosti poskytovať pôžičky, tak aby sa neohrozilo e, právo týchto krajín na rozvoj, ale aby nebolo v prvom rade prihľadané na e, práva veriteľa dostať sa späť svojim pohľadávkam. Ešte je to Judith Sargentini. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani predsedajúca, začali ste uvádzať túto tému, už my sme si mysleli, že táto téma už e, zanikla. Ja som si vlastne tiež myslela, že mali sme tu veľkú kampaň v rámci jubila 2000 ako mileniových cieľov a no, dosť veľká boda, bol, bol, medzinárodný boj o rôzne dlhy a potom tu aj zasadnutie G8, kde sa riešili tieto dlhy. Takže ja už som si to nejako zaškatulkovala, že táto téma už je niekde v tom, tej zadnej zásuvke, že to už je vybavená vec a teraz e, opäť e, je to na stole, pretože čelíme novej dlhovej kríze. A naozaj eh, sa mi vidí, že veľmi dobre pán Gönens predložil túto správu a opäť sa privedie pozornosť k tejto téme a mám tu, my budeme mať niekoľko pozmenujúcich návrhov. Jedna vec sa bude týkať transparentnosti. Vieme presne, že kto komu čo požičiava na baze akých kritérií je to zdravé požičiavať peniaze za určitých okolností rozvojovým krajinám. A potom ďalšia vec, čo s týmto súvisí, to sú tie komodity a prírodné zdroje. Je tam opäť x príkladov, ako keby sme to neboli toho svetkami už predtým, keď rozvojové krajiny si berú obrovské pôžičky na, na báze prírodných zdrojov, ktoré ešte sú nevyťažené aj na báze toho, že sa bude zvyšovať cena týchto komodít, napríklad pokiaľ ide o skapalnený plyn v Mozambiku alebo ropa v Čade, že kríza neviedla k zvýšeniu cien, naopak ceny sa znížili. Ale pôžičky veľké boli požičané a treba ich splatiť späť v týchto komoditách. Takže myslím si, že toto je už určitý návod či recept, ktorý poznáme, alebo aspoň minimálnych chyba, ktoré by sa mohli poučiť. Ďalšia vec, o ktorej by sme chceli hovoriť, je to zmiešovanie či fúzovanie, že tu akoby e, stále viac a viac sa navyšuje to požičiavanie a aké je to, to riziko týchto fúzií rôznych úverov Ďalej tiež ako Európska únia sme sa aj my dohodli, aj vrátane nás zelených, že by sme mali vytvoriť investičný fond, čo určite je dobrá vec. Snažili sme to aj dostatočne obrniť rôznymi obrannými klauzolami alebo ochrannými klauzulami, ale stále, aby sme sa nedostali opäť do toho rizika z nadmenej zadlženosti rozvojových krajín. A Viem, že ešte predtým, než predložíme pozmeňujúce návrhy, by sme chceli tiež vedieť, aká presne tá úloha by mohla byť EITI. Eh, e Dobre, nebudem, budem hovoriť len tú skratku, čiže snažili by sme sa získať tam transparentnosť a chcem by zistiť, akú úlohu vlastne toto má v tom požičiavaní, pretože vyzerá, že to je celkom dobrý nástroj pre tých, ktorí poskytujú e, požičky, ale neviem, či vedie to všetko k lepšej transparentnosti v, tomto, v týchto úveroch. No, veľmi som oceňujem prácu pána Gerensa a budeme sa tešiť na spoluprácu a predložíme určité návrhy. Laura Sanchez. Ďakujem pekne. V prvom rade Chcem poďakovať pánovi Gerencovi za vynikajúci návrh, e, v ktorom sa zhodneme na tých hlavných líniách, ktoré pripravila a zároveň považujeme za kľúčovú tú základnú líniu, aby sme hlasovali o návrhu a síce, aby právo na rozvoj bolo nadradené e, právu e, vlastníka dlhu, v tom, veriteľa teda v tomto smere vidíme, že dlhová služba sa stala kľúčovým pákom, kľúčovou pákom pre vydenanie niektorých krajín a vidíme, že vlastne sa do tých krajín dostávajú do pasce chudoby, do takého kruhu, z ktorého nie je V tomto smere je kľúčové, aby sme definovali štandardy e, toho, čo je zodpovedná požička, ako má vyzerať zodpovedný úver. V tomto smere vy treba vytvoriť nezávislé a spravodlivé služby, alebo teda systémy pre dlhovú službu, tak aby sme e, zabezpečili udržateľnosť a spravodlivosť takejto dlhovej služby. Treba brať neustále do úvahy ľudské, ľudské práva a zároveň aj možnosť zrušenia nespravodlivých a e, neadekvátnych dlhov. Takisto si musíme uvedomiť, že tento systém si vyzaduje medzinárodný, medzinárodný systém, ktorý bude brať do úvahy predovšetkým a najmä ľudské práva. Prostredníctvom našich návrhov sa pokúsime tento návrh obohatiť a rozšíriť, tak aby sme tam sunuli napríklad aj e, témy, ktoré spomenula pani Werder a síce otázka transparentnosti podľa nás je naozaj veľmi dôležitá, aby sme dokázali podporovať zodpovedný štátny dlh. A v tomto smere je nevyhnutné rešpektovať e, kompromisy, ktoré boli dosiahnuté a agendu z Addis, Adeba, z Addis Abeby, ktoré nadvezujú na ciele do roku 2020 ohľadom zodpovedného financovania. Konkrétne podporovať e, verejné šírenie dát o štátnom dlhu, vrátanie e, viazaných pasív a zdieľanie týchto dát rád vo verejnom registri alebo zverejnenom registri. Takisto treba robiť eh, verejné, neustále verejné šírenie týchto informácií a takisto aj eh, komunikovať s rozvojovými krajinami o takýchto možnostiach úveru. V tomto smere treba aj zabezpečiť eh, povinné zverejňovanie takýchto dlhov tak na strane súkromných ako aj štátnych veriteľov. Zároveň považujeme za nevyhnutné, aby sme e, upovedomili alebo teda e, účinne informovali všetkých o možnostiach alebo teda o, o, o, o špecifikách blendingu a v tomto smere je naozaj veľmi dôležité, aby sme počiarkli najmä dôležitosť e, záruk, ktoré majú zabezpečiť kľúčové možnosti a udržateľnosť dlhu Práve v tomto smere je nevyhnutné brať do úvahy aj fiskálne riziká takýchto projektov, či už súkromných alebo verejných veriteľov, ako aj systém blendingu. Častokrát ide len o vlastne skryté úvery a vlastne dochádza k nabalovaniu ďalšieho dlhu. V tomto smeru nezabudajme na odporúčanie OSCE a síce, že e, minimálne viazaná alebo tá kľúčová časť rozvoja pomoci by nemala byť vo forme úverov a v tomto smere chceme poďakovať e, spravodajcovi za vynikajúci návrh. Tešíme sa za túto myšlienku, že to všetko dávame teraz do jedného dokumentu a sme presvedčení, že to bude veľmi silný a dobrý legislatívny dokument z tohoto výboru. Ďakujem pekne. Self. Ďakujem pekne. Ja sa tiež e, pripájam k zoznamu rečníkov chcela by som povedať, že s veľkou časťou toho sú, povedala, teda súhlasím, že naozaj potrebujeme oveľa lepšiu transparentnosť eh, z hľadiska toho, ako sa tieto požičky požičiavajú, pretože tí, ktorí požičiavajú a nie sú skorumpovaní, tiež eh, eh, banky však majú svoju zodpovednosť. My požičiavate peniaze a je treba mať e, nejaký systém, ako sa majú peniaze vrácať. Čiže tak bankár vie, že teraz momentálne sú úroky nízke a oni vedia, že napokon pôjdu hore. Alebo bankár si myslí, že ceny komodít pôjdu hore no a pak išli nadol. Čiže ako Judy Gentini povedala, že vlastne nemali by požičiavať peniaze, keď vedia, že nebude možno to splatiť. A ja keď prídem do banky a poviem, že si chcem požičať peniaze na, rozpo- na prístavbu domu a ja si to nepostavím a banka sa príde spýtať, že čo si robila s peniazmi, veď na to si si dostavila prístavbu, aby si pridala hodnotu tomu. Ja som poznám prípad z Mozambiku, kde dve veľké banky požičali peniaze vláde, aby postavili E, rybníky, rybarské lode a nič z toho sa neudialo. A podstate medzinárodné inštitúcie vlastne požičiavajú, teraz museli poskytnúť Mozambiku peniaze a v dôsledku toho celého nakoniec nefungujú poriadne žiadne verejné služby. Čiže nezopakujme si ešte raz tú krízu jubilom 2000. Ja si pamätám aj ja, že 2005 spolu s Glenny Skin, ktorá spolupredsedajúca v AKT, v tom spoločnom v parlamentnom zhromaždení, mali sme plenárku a sme s, to videli tie čísla a myslím si, že nemali by sme ísť, nechcem to celé ešte raz dneska opakovať, ale aj by sa to ešte raz nemalo udiať a naozaj sa teším na to, čo povie komisia, ako komisia berie vážne tieto otázky, či už to začína riešiť. A pokiaľ ide o blending, učíme sa z eh, blendingu z tých krajín, ako napríklad moja, kde bol súkromný sektor veľmi intenzívne zapojený nielen do výstavby veľkých eh, projektov, ale aj, už aj poskytovanie verejných služieb cez outsourcing a v konečnom dôsledku veľké veci skolabovali, pretože dostali veľké kontrakty, a e, napokon sa ukázalo, že pravdepodobne to podcenili, že či hmm. budú schopní takéto služby poskytnúť a napokon e, vláda sa ocitá v situácii, že nemá kto čistiť nemocnice alebo nemá kto čistiť ulice, pretože jednoducho súkromné firmy si, si to predsa precenili a nie sú napokon schopné to urobiť, len hlavne bolo, aby vyhrali tender na veľký kontrakt. A ten vždy vyhrá, kto je najvlastnejší, tak tlačia dole cenu a potom výsledok je, že sú nezaplatení ľudia, zlé pracovné podmienky a napokon nemôžu splniť ani podmienky kontraktu. Čiže mohli by sme sa aj poučiť aj z toho, čo sa deje v Mozambiku a napokon, čo sa deje aj v Spojenom kráľovstve. E, myslím, že teda Británia je tým, je tým do krajinov, kde sa začalo s tým modelom outsourcingu. No ale teraz už máme novú fázu európskeho programovania, počúvame veľa o financovaní a blendingu, ale som chcela vedieť, či sme sa poučili z toho všetkého a či už naozaj rozumieme dobre tomu, čo sa deje. A ja som si práve len prečítala o iniciatíve, ktorá na príklad, že je tu šéf Credit Suisse o tom hovorí, pretože aj Credit Suisse bola banka, ktorá bola zapojená e, do prípadu Mozambiku, takže e, oni tiež sa týmto otázkam venujú a tiež hovoria o e, potrebe finančnej transparentnosti a nejakej dohode alebo nejakom registri takýchto pôžičiek a podobne si vlády požičiajú miliardy od bank na budovanie vecí, ktoré sa neudejú a banky o tom ani nevedia, no to sú závažné veci. Takže to sú veci, s ktorými niečo treba urobiť a neviem, či sa niečo plánuje na európskej úrovni. Keďže nikto iný sa nežiadal o slovo, tak tu mám pani Eriku Gevesten z DG a pána Mediho, ktorý je tu aj AS. vysia môže ísť prvá. Um, much, Ďakujem veľmi pekne. Ako zástupca DG DEFCO eh, môžem povedať, že vítame túto správu. A takisto vítame aj to, že máme diskusiu o eh, tomto bode. Eh, zaznamenali sme nárast v úrovni dlhu v rozvojových krajinách a takisto, keď hovoríme aj o miere zadlženia, dostávame sa podobne na úrovne, ktoré boli v čase, keď sme museli urobiť to, spustiť tú iniciatívu MDRI. Takže naozaj je tu e, veľmi znepokojivý trend, ktorý sa dá v niektorých prípadoch vysvetliť. Ja som napríklad bola v Mozambiku pred niekoľkými mesiacmi, aby sme analyzovali dopad tejto situácie, ktorú má e, to, čo sa deje v Mozambiku na našu rozvojovú politiku, najmä politiku rozpočtovej pomoci, lebo to má jasný dopad. Takže Túto správu považujeme e, za, za veľmi dôležitú, lebo upriamuje pozornosť na znepokojujúce trendy a otvára priestor pre veľmi zaujímavú diskusiu. Všetci takisto veľmi dobre vieme, že dlh je nevyhnutný pre financovanie udržateľného rozvoja a preto musíme nájsť adekvátny spôsob, aby sme zabezpečili, že tu bude adekvátny kontext úverovania, ku ktorému dôjde tak aby sme zabezpečili aj udržateľné a zodpovedné uverovanie a požičiavanie. Takže v tomto smere je to úloha, ktorá nás čaká. Súhlasíme teda s touto správou v tom, že um, úverová služba e, musí byť zlepšená, e, vrátanie zberu dát, reportingu a analýzach um, a takisto vlastne aj e, tvorba a vykonávanie dlhových stratégií, to je niečo, čo musí byť v jadre tohoto programu. Uverovanie a požičiavanie musí e, sa konať v zodpovednom rámci a treba naozaj treba robiť ďalšiu prácu v tomto smere a to budovať na báze zodpovedných princípov, ktoré vyvinulo G20 naposledy v roku 2017. G20 publikovalo ďalší dokument o základných princípoch vrátania práce UNCTADu. A to naozaj e, hovorí, že dobré, dobrá správa verejných financií je kľúčová. To vrátanie manažmentu investícií a aspekt obstarávania je naozaj kľúčovým v tomto smere, rovnako ako aj zodpovedná fiskálna politika. A opäť je to téma transparentnosti. Táto diskusia tiež prebieha aj v kontexte, keď sa zapájame do zlepšenia domáce, za mobilizácie domácich zdrojov a ziskov a bojovanie proti nekalým finančným tokom, obchádzaniu daňovej povinnosti a daňovým podvodom a to je tiež takisto aj súčasť našej stratégie, širšej stratégie na, o daňových témach. Komisia teda samozrejme monitoruje tú dlhovú situáciu v rozvojových krajinách ako súčasť svojho mandátu ehm, a sme veľmi aktívni v tejto téme aj prostredníctvom rôznych kanálov, ktoré máme. Spolupracujeme so Svetovou bankou, ktorú podporujeme a ktorá má posilniť aj kapacity pri správe a riadení dlhu. Znamená to teda, že dlh sám o sebe nie je zlou vecou, je e, nevyhnutný, ale treba ho adekvátne spravovať a riadiť a samozrejme aj na správne vykonávanie národných politik. Takisto zvážujeme aj príspevok do UNCTADu, do, ich, do systému finančnej analýzy dlhovej služby. A to je systém, ktorý vytvára vlastne IT nástroje, ktorý umožňuje rozvojovým krajinám, aby vo všeobecnosti e, mohli účinnejšie spravovať svoj dlh a aby dokázali e, lepšie anticipovať e, alebo teda predvídať udržateľnosť tohoto dlhu. Ako Európska komisia určite viete, že implementujeme rozpočtovú podporu, o tom bude ďalšia diskusia zajtra s našim DG Ehm, makroekonomická stabilita je jedným z kľúčových princípov e, tejto rozpočtovej podpornej politiky. Tá nám tiež umožňuje aj monitorovať situáciu v oblasti makroekonomickej politiky tých krajín, ktoré podporujeme a ktorá samozrejme ide ruka v ruke aj z MMF, e, s ktorým spolupracujeme vo všetkých týchto krajinách. Rozpočtová podpora ale je tiež nástroj, ako zabezpečiť väčší dohľad a posilňujeme kapacity národných parlamentov a pri všetkých týchto diskusiách samozrejme zdôrazňujeme aj úlohu národných parlamentov, ktorá je kľúčová. E, snažíme sa navýšiť naše úsilie v oblasti mobilizácie domácich zdrojov, um, a to v súlade s agendou Zady Zabeby a spolupracujeme aj s OECD e, na BEPS a na transparentnosti na globálnom fóre pri výmene informácií E, otázka blendingu a to prepojenie s externými investičnými plánmi, to je samozrejme veľmi dôležitá téma a pracujeme ruka v ruke s našimi kolegami, ktorí sa venujú tejto téme, tak aby sme zabezpečili, že udržateľnosť druhu alebo teda hladiny udržateľnosti dlhu budú adekvátne nastavené, tak aby sme vedeli, aké typy investícií, aké typy dlhu a e, vlastne by mali byť e, udržateľné v prípade schválenia jednotlivých projektov a takisto veľmi úzko spolupracujeme s MMF a Svetovou bankou na téme udržateľnosti dlhu. Takže celkovo v zásade vítame túto diskusiu, ktorá prebehne. Ehm, je tu aj priestor pre e, rozmýšľanie a zlepšovanie týchto systémov. Nehovorím, že všetko je dokonalé, zďaleka nie. Sú tu aj situácie, ktoré sú mimoriadne znepokojujúce a v tomto smere sme naozaj pripravení pracovať s parlamentom na príprave tejto správy a e, na e, ďalšom rozvíjaní dialógu o tejto téme. Ďakujem vám pekne. E, ďakujem aj my chceme podporiť samozrejme túto správu a chceme aj podporiť tú líniu, ktorú si osvojila komisia. Možno by sme sa na to mohli pozrieť skôr tak z politického kontextu kde odkazujeme na Európsku globálnu stratégiu o bezpečnostnej a zahraničnej politike, kde sa jasne hovorí, že chceme dosiahnuť e, SDG a tieto ciele na globálnej úrovni, ale uvedomujeme si, že to sa nedarí alebo nepodarí len cez verejné financie a v tomto smere naozaj potrebujeme e, mať účinnejšie informácie a úvery a dlhy musia byť také, aby pomáhali e, plniť SDG, okrem iných fóriem financovania, ako je napríklad podpora udržateľného rozvoja formou obchodu, priamých zahraničných investícií a boja proti nekalým finančným tokom. V tomto svetle podporujeme aj agendu z Addis Abeby, tak aby sme dokázali zabezpečiť širšie zdroje financovania, ktoré nám umožnia zabezpečiť zdroje financovania, ktoré samozrejme zahrňajú aj blending, ale to sa nachádza už aj v správe komisie. Potrebujeme, aby uverovanie bolo zodpovedné namiesto nezodpovedného. V opačnom prípade sa musíme vrátiť eh, k nášmu pôvodnému cieľu a priznať si, že nesplníme SDG. Takže podporujeme tie iniciatíve, ktoré boli opísané komisiou a chceme reálne povzbudiť väč, zodpovednejšie eh, požičiavanie a tešíme sa na ďalšie diskusie o tejto téme. Ďakujem pekne. Dám, dám ešte ešte priestor pre komisiu. Jednu otázku mám. My ste spomenuli Mozambik a hovorili ste, že sa pozerali aj na rozpočtovú podporu. Teda čo sa stalo nakoniec? To sa chcem spýtať komisie, lebo môj pocit je, že Spôr o tom hovoríme, že máme tu novú zodpovednú vládu, ktorá si požičia peniaze nezodpovednej banky, ktorá uveruje bez kontroly ak naša jediná páka je škrtať rozpočtovú podporu, ktorá ochromuje verejné služby, nemali by sme preskúmať náš model, ako odpovedáme na takéto situácie? Neviem, aké je to riešenie, ale neviem, či je odpovedou škrtať rozpočtovú podporu alebo niečo podobné. Je to naozaj veľmi komplexná situácia. Je to skôr o zárukách úverom, nie o priame o úverách, takže úveroch takže skôr to záruka, ktoré vláda poskytla. Takže ten príbeh sa ešte nekončí. Máme tu otvorený program, ktorý prebieha, ale sú tu aj ďalšie cesty, ako poskytovať pomoc a podporu krajinám priamo prostredníctvom projektov. Takže tie rozhodnutia sa stále ešte musíme prijať ohľadom toho, ako kam sa budeme posúvať, ale v prípade Mozambiku MMF ešte nie je pripravené ukončiť diskusie. Nebudem zachádzať do detailov to, čo má byť v závere alebo čo bude záverom a toho, aké konkrétne aktivity príjma vláda ako dôsledok týchto odporúčaní, ale rozhodne teda e, vláda žiada konkrétne kroky, aby bola väčšia transparentnosť ohľadom toho, čo sa stalo v Mozambiku a aby sa mohlo aj konať v tomto duchu. Komisia si uvedo- vie o tejto iniciatíve o transparentnosti, o ktorej sa hovorí, tá myšlienka od samotných bank, že by tu mal byť vytvorený nejaký medzárodný systém. Prebieha nejaká diskusia o tejto téme, aby sme podporili tento systém, lebo viem, že sme hovorili o diskusiách na G20, veľa sa o tom hovorí, ale nič sa nedieje. Je tam nejaký tlak v pozadí? Fakt, že táto diskusia začína vlastne znova eh, kulminovať, je tiež dôležitá. Budeme pripravať sa toho bankovú konferenciu koncom mája v Bruseli. Takže celá myšlienka eh, zodpovedného požičiavania je dôležitým aspektom. Je to rozhodne téma, ktorá je na programe dňa a preto naozaj vítame aj túto správu, lebo je to najvyšší čas prichádzať s týmito témami. Dobre, to je veľmi povzbudivé. Snáď o tejto konferencii budeme potom počuť viac, aby sme zabezpečili, že poslanci o tom budú vedieť a zapoja sa pán Görens. Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie EPP, SAD, GUE, Zeleným za to, že podporujú túto správu. Je to správa, ktorá nezďaleka nie je dokonalá a má hlavne za cieľ, aby sa posunuli trošku hranice vnímania. Myslím, že komisia súhlasí s našou analýzou, keďže všetci rovnako vnímame tento fenomén, ktorý sa môže ešte e, vyhrotiť v najbližších rokoch. Chcel by som predsa len spomenúť aj niektoré základné dimenzie toho, čo tu vstupuje do platnosti. Chcel by som sa napríklad opýtať komisie, čo si myslí o článku 14 e, v mojom uznesení. Tu sa odvolávam na rezolúciu ktorá bola, ktorá bola prijatá v OSN. Je to rezolúcia z 10. septembra 2015, aby vznikol trvalý mechanizmus určený na riešenie kríz v rozvojových krajinách. Táto rezolúcia stanovuje mandát. Tento mandát nebol ešte aktivovaný. Európska únia v členských štátoch by mohla tento mandát zaktivovať. Teda táto iniciatíva by mohla prebehnúť, aby sa tento mandát aktivizoval, aby mohol vzniknúť potom multilaterálny právny rámec na reštrukturalizáciu štátneho dlhu na úrovni globálneho riadenia tejto oblasti je tak povediať, Vianočný stromček je tam naozaj úplne všetko, ale chyba tam nejaká orientácia. Snažil som sa predniesť, eh, aké máme možnosti na úrovni členských štátov aj na úrovni EÚ, aby sa veci posunuli vpred. A tiež som sa snažil popísať aj obmedzenia týchto krokov. Rozvoj totiž um, nie je naša úloha, my to nemáme rozvíjať práve. Miestna populácia sa o to musí snažiť v diskusiách s ich vládou. Teda môžeme žiadať, a ja to vo svojej správe robím, vo svojom návrhu, aby parlamenty rozvojových krajín, krajín, ktoré poberajú dlhy, aby minimálne mali schváľovať všetky požičky, ktoré ich krajina e, čerpá. Teda to odobrenie, to je to minimum. Neviem, prečo v základných hodnotách Európskej únie a v našich základných princípoch partnerstva E, máme takéto princípy, podľa mňa je na mieste to žiadosť. Je tu alternatíva taká, že zatvoríme oči pred praktikou, e, ktorých sa peniaze posúvajú automaticky do vrecák e, skorumpovaných oligarchov a populácia o 20 rokov bude musieť splácať požičky, z ktorých nemal absolútne miestny ľud absolútne žiadny prínos. A keď štát nedokáže tieto požičky splácať, tak je obyvateľstvo ešte v horšej pozícii. Musí eh, to byť eh, nastavené inak. Nemôže sa predsa tento dlh, ktorý krajina nie je schopná splácať, ešte ďalej pripisovať k zadlženiu krajiny, ak došlo k takéto skorumpovanej eh, praktike. Ehm, veritelia, a to celkom si podporíte, veritelia, ktorí vážne požičiavajú v krajinách, kde národné parlamenty neodobrujú takéto požičky, tak pozícia týchto veriteľov by sa nemala ešte posilňovať, práve naopak mala by sa oslabiť. Preto chcem, eh, aby sa vytvoril multilaterálny systém, ktorého úlohou bude riešiť krízy v rozvojových krajinách, a teda ide o rozvojové krajiny, ktoré sú um, snahy čerpať pôžičky. Dúfam, že komisia urobí potrebné kroky. Um, Členské štáty sa zdráhajú, je to zablokované a práve preto si to bude vyžadovať e, kroky zo strany komisie. Nemôžeme sa len tak vzdať. Tiež e, nemôžeme pripustiť, aby krajiny, aby im bola upieraná rozvojová pomoc. E, nechceme ich rozvoj zastavovať, chceme, aby sa rozvoj financoval inak, aby sa podporovali investície v rozvojových krajinách, aby sa vypracoval projekt, konkrétny program, ktorý by podliehal kontrole komisie a tiež odborníkov na rozvoj v prípade, že sa splnia podmienky, tak e, sa pomoc udelí a ak nie, tak sa e, príjmú následné kroky. Máme celú škálu rôznych možností, ako túto rozvojovú pomoc poňať. E, podľa mňa tieto alternatívy stojí za zváženie a mal by vzniknúť tento trvalý mechanizmus Myslím, že Andrej Maru povedal, že e, plné záväzky štátu znamenajú e, začiatok totalitárneho štátu. Nie, ja o to nežiadam. Žiadam o minimálne pravidlá, minimálne fungovanie štátnej správy. Každý na G20 o tom hovorí, aj v G7, aj v OECD. Myslím, že je na mieste, aby sa to dostalo konečne do praxe. Slova už nestačia. Zatiaľ vidím, že oni e, spracovali najinteligentnejší text, teda tejto rezolúcii a na základe toho by sme mohli vytvoriť nový svetový poriadok, keď e, hovoríme o práve veriteľov, ktoré by sa nemalo ešte posilňovať, upevňovať. V prípade nezodpovedných požičiek, tak konkrétne mám na mysli belgickú legislatívu. Belgická legislatíva už neobsahuje takúto ochranu veriteľov Všetci poznáme predsa príbeh hedžového fondu, e, ktorý investoval do argentínskeho fondu v objeme 20-30 svojho DP získali túto pohľadávku za zhruba tretinu skutočnej hodnoty, potom eh, predložili stiažnosť voči argentínskemu štátu a žiadali 100% splatenie tejto pohľadávky. Toto by sa už nemalo v budúcnosti opakovať. Belgická legislatíva neviem, nakoľko by sa dalo uplatniť aj na úrovni 28. už teda zablokovala takéto praktiky uveriteľov. Ehm, myslím, že táto téma zasluhuje naozaj podrobnú diskusiu, preto som chcel predniesť aj konkrétne príklady. Ešte budeme mať možnosť o tom diskutovať v budúcnosti. Bol by som však rád, keby komisia a tiež SVČ sa aktívnejšie zapojili do toho procesu, aby predložili konkrétne rozsiahle návrhy. Môžete to nazvať bielou knihou, oznámením, ako chcete, tak aby členské štáty naozaj boli prinútené konať. Niektoré krajiny konajú naozaj príkladne, ale niektoré sú úplne pasívne. Celá únia pritom musí eh, konať príkladne. Musíme si uvedomiť, eh, že nestačí len eh, prednášať krásne vzletné nedelné reči o základných hodnot, hodnotách, základných právach, musíme to dostať aj do praxe. Toľko teda moje návrhy a som veľmi rád, že väčšina kolegov, teda vlastne všetci, sú ochotní uberať sa týmto smerom. Čakám teraz netrpezlivo na ich pozmeňovacie návrhy, pani predsedníčka. Teraz um, prenechám vám, aby ste priblížili časový rámec ďalších krokov v tejto správe. Ešte raz srdečná vďaka všetkým a teším sa eh, na završenie, verím úspešne završenie tohto procesu. Ďakujem. Okay, so thank you, Shah. We are running late. Ďakujem pekne, teraz už trošku meškáme. Ale bol to naozaj dôležitý bod, takže komisii sme položili špecifickú otázku k jednému pozmeňujúcemu návrhu. To bol bod 14, odsek 14, pardon Odáhodom tej osob, všeobecnej témy, či komisia môže robiť viac, to sme Eh, už pokryli, ale možno k tej jednej konkrétnej otázke a síce toho, prečo Európska únia hlasovala proti eh, tomuto odporúčaniu OSN. Ak by ste to mohli odpo- odpovedať a potom pôjdeme rýchlo na ďalší bod, lebo nás čaká spoločný bod s výborom INTA už za chvíľočku. Ďakujem pekne. My samozrejme tiež spolupracujeme s DJ Ekfin na tejto téme, ktorá eh, na, je jedna z tých európskych inštitúcií, ktorá má na starosti makroekonomický dohľad vo všeobecnosti a v tejto veľmi všeobecnej téme ehm, ja pripomínam to, že keď diskusia už prebehla v roku 2015, tak e, sme si mysleli, že nebude adekvátne, aby OSN bolo to správnym globálnym fórum, kde budeme diskutovať o týchto témach. A to je téma, na ktorej naďalej trváme, alebo na ktoré, je línia, ktoré sa naďalej držíme a platí aj v súčasnosti. Ale uh, berieme na vedomie to, čo zaznelo a veľmi radi budeme pokračovať v týchto diskusiách. Rovnako um, berieme na vedomie aj tú žiadosť o oznámenie k tejto téme. E, to samozrejme musíme my vnútorne si odkomunikovať, zvážiť a uvidíme, akým spôsobom sa k tomu ešte postavíme. Takže toľko z môjho pohľadu. Šaro? Ja poznám vysvetlenia a pani Lukas, e, ktoré predniesla kedysi v menej komisie aj keď Európska únia naďalej trvá na tejto línii, predsa len e, si myslím, že OSN e, je vhodným fórom, odkiaľ by sa mohla e, začať odvieť táto diskusia. OSN nebude predpisovať kroky Medzinárodnému fondu, G7, G20, ak ide o legitímnosť inštitúcie, myslím si, že OSN predsa len e, je inštitúcia, ktorá je vo veľmi dobrej vhodnej pozícii. V podstate členské štáty OSN pokrývajú takmer celú planétu, existujú tam aj osobitné orgány, e, hospodársky sociálny vývoj, taktiež e, teda výbor, pardon, a ďalšie um, grémia. Myslím, že je na mieste, aby sa na tejto úrovni vytvoril uh, multilaterálny právny rámec, ktorý uh, by sa potom posunula aj z OSN na iné úrovne. O tom sa môžeme samozrejme ešte e, porozprávať. Je však hodné, aby sa to rozhýbalo. A podľa mňa je na mieste, aby členské štáty o tom rokovali. Sú to tie isté členské štáty, ktoré robili všetko preto, aby sa e, v európskom konsenze pre rozvoj uplatnil veľmi vágny koncept, e, čo sa týka definície postavenia sa k záväzkom e, v oblasti rozvoja. Pre nás je takýto postoj nepripustný. Je potrebné konečne prekonať toto zaseknutie a uzrejmiť si, kto je ochotný ujať sa svojich záväzkov, v svojej odpovednosti. My si myslíme, že členské štáty sú na rade. Ja nie som za to, aby sme um, žiadali od komisie, aby konala príliš e, opatrenie, aby vykonovala príliš veľkú kontrolu. Nie. E, myslím si, že máme to dočenie s mimoriadne politickým problémom. Členské štáty e, konajú z Babelu, myslia len na svoje vlastné záujmy a to na úkor rozvoja. V rozvoji však musíme vychádzať z iných princípov, musíme myslieť aj na potreby a problémy iných, nielen na tie svoje. Áno, máme tu e, spoločné kroky, ale ja očakávam od komisie jednoznačnejšie, jasnejšie kroky, než to, čo sme videli doteraz. Prepačte, že hovorím takto otvorene, možno trošku zostra. Môžete e, odkázať aj svojim nadriadeným, že aj im odkazujem toto rázne vyjadrenie, neadresujem ho len vám priamo. Myslím, že sme na začiatku procesu. E, snažme sa všetci uberať sa tým istým smerom. <laughs> Ďakujem pekne, Šarol. Myslím si, že ten signál prešiel veľmi jednoznačne, že treba viac konať v tomto smere. A termín pre predkladanie pozmenujúcich návrhov je 30. január. Obed budeme hlasovať 20. februára. Všetkým ďakujem pekne. Poďme teraz ale veľmi rýchlo k bodu číslo 9 na programe nášho rokovania. A tu je od, vlastne to je stanovisko pre výbor AFET ohľadom implementácie, to je ich implementačná správa o strednodobom hodnotení externých finančných nástrojov Európskej únie. Ja som spravodajkyňa pre túto tému. Je to veľmi stručná správa, pretože, a tu chcem všetkým len pripomenúť, AFED robí správu o svojich nástrojoch, my sme, teda náš spravodajca pán Enrique Guerrero robí správu o našich nástrojoch. Takže to, čo rozhodne nechcem e, v, mojom, e, e, v mojej správe práve, aby sme hovorili o našich nástrojoch a o budúcnosti, alebo aby sme hovorili o tom, aká mala byť budúcnosť našich nástrojov. To chcem poniekať na, na správu pána na Henrikeho správu, ktorú bude predstavovať na budúci mesiac v tomto výbore. Takže tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sme robili, ja som teda nerobila pozmeňujúce návrhy správy, zásahy do správy AFETu, ja som to nevidela, ale je tam niekoľko veľmi zaujímavých bodov a možno by som aj požiadala, Teraz som aj žiadala spravodajku, aby som prišla dnes do obeda, ale nemohla, ale tam niekoľko zaujímavých bodov zo správy AFETu. Nechcel som totiž, aby sa práca dvoch výborov prekrývala. Moje odporúčania sú jednoducho len obmedzené na technické aspekty správy AFETu ohľadom toho, čo nazývame spoločné implementačné pravidlá tohoto nariadenia, ktoré presnejšie hovoria to, akým spôsobom budeme vy, vykonávať naše e, právo dohľadu ohľadom týchto programov. A jeden z našich hlavných problémov bolo, že informácie chodili neskoro, e, takže my sme sa hlavne snažili tento proces zlepšiť a skúmali sme, či nedokážeme e, zabezpečiť lepší systém do budúcnosti. Neviem, Enrique, či chceš v tomto smere niečo povedať? Či máš niečo, čo by si chcel kedy tvoja správa príde na náš výbor? Nemyslím si, e, že v rámci toho ďalšieho bodu, kde nás o tom bude pán Grimo informovať, ohľadom týchto tém, e, e, myslím, že vystúpime teda v tom ďalšom bode a tam to môžem povedať. Áno, ďalší kolegom, kolegom poviem len, že v ďalšom bode máme predstavenie týchto tém a môžeme hovoriť aj o tých substantívnych témach, ktoré sa spadajú do pôsobnosti nášho výboru a nebudeme musieť len komentovať vlastne to, čo robí AFET, no, alebo aké sú pravidlá AFETu a samozrejme celá táto téma súvisí aj e, s viacročným finančným rámcom a o tých nových programoch, ktoré budeme, o, to, o ktorých si vypočujeme od komisie už e, v blízkom čase. Takže a neviem, že či, boli, či sú nejakí tie spravodajcovia pre túto tému. Um, tak neviem, či komisia chce v tomto smere niečo povedať. Chcete hovoriť teraz, alebo vystúpite potom? Dobre, tak aspoň veľmi stručne k tomuto bodu. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa. Mm, komisia sa e, ešte vyjadri aj ďalším bodu. Čo sa týka tej stredodobej revízie, myslím si, že by sme mali e, postupovať veľmi opatrne e, v snahe zaviesť zjednodušenie do celého nastavenia, nastavenia pre rozpočet. To sa necháme k ďalšiemu bodu, dáme slovo komisii Pardon, bol som trošku rozptýlený. Dobre. Tam. Pravím sa, lebo teraz hovoríme len o tomto stanovisku AFETu ohľadom a, tejto témy, takže o tom nebudeme hovoriť hneď. My sa len teraz vraciame k správe AFETu. Dobre, aspoň veľmi stručne. My podporujeme vašu pozíciu, pretože je podľa nás naozaj veľmi dôležité, aby sme skutočne dokázali zachovať a obhájiť túto pozíciu z pohľadu parlamentu. Tak, aby sme mali a, možnosť a právo dohľadu, alebo teda preskúmania. To je naozaj veľmi dôležité to, čo navrhujete vo vašom stanovisku, aby sme, vo vašej správe, aby sme túto líniu presadili. Dobre, ďakujem pekne. Ešte jeden veľmi, jeden veľmi stručný bod k tomu návrhu e, správy e, k AFETu. Ako ste už hovorili, sú tam o mnoho širšie témy, e, ktorým sa musíme venovať v rámci tejto správy, ktorú pripravuje pán Guerrero čo sa týka práva preskúmania, to by som rád zdieľal aspoň nejaké dáta, lebo e, je tu viacero rôznych názorov, ktoré zazneli ohľadom rešpektovania meškania, alebo teda vo e, vzťahu k meškaniam, ku ktorým dochádza. Takže sme si to skontrolovali a veľmi rád s vami budem zdieľať tieto zistenia. Minulý rok bolo celkovo 46 implementačných opatrení, vykonávacích opatrení, ktoré boli v rámci DCI zaslané členským štátom a Európskemu parlamentu pre e, vykonávanie práva kontroly na základe komitológie. 24 opatrení, väčšinou to boli e, ročné, výročné akčné programy a pre týchto 46 dokumentov to meškanie e, sa objavilo len v 4 prípadoch, takže tam sa ne, ne, nesplnil ten limit. Takže 4 zo 46 prípadov meškali. Takže to je užitočný e, údaj, keď hovoríme o meškaniach. Samozrejme, termíny treba vždy plniť. 4 sú samozrejme veľa, malo by to byť nula, ale v každom prípade to dáva vec do perspektívy, keď hovoríme o meškaniach. Takže vidíme, aké typy dát môžeme zdieľať a e, budeme mať viac údajov, samozrejme, ak, bude, ak budú mať poslanci záujem. Áno, ďakujem pekne. Niekedy to ani nie je o 20 dňoch, ale že kedy tých 20 dní vyjde keď je to vlastne 20 dní od 19. decembra, tak to nie je veľmi užitočné, takže to je tiež ten problém. To nehovorím teraz, že to sa stalo alebo stane, ale môže sa to stať a viete, že, viem to zo svojej skúsenosti z výboru Envy. Takže pamätám si, že prišli veci 10. júla, komisia zverejnila niečo, nejaké vykonávacie nariadenie. To pre nás nie je akceptovateľné, keď vedia, že ideme do letnej prestávky a niekedy môžete povedať, že aj že v tom sme boli viac nevinne ako vinne takže je tam veľa vecí, ktoré sú v tomto spoločné a určite to môžeme riešiť. Môžeme to nechať na ďalší bod. To je veľmi krátky bod. Lehota na pozniace návrhy je dnes o 13. hodine hlasovanie prebehne 20. februára, teda Týmto sa dostávame k tej podstatnejšej veci, e, ktorá sa týka nášho výboru a síce bod 10, preskúmanie nástroja rozvoje spolupráce a Európskeho rozvojového fondu v polovici trvania. Máme tu e, zastúpené ESVČ, ako aj samozrejme e, generálne riaditeľstvo DEVKO, takže otváram tento bod. Prosím, aby ste si prišli sa sem dopredu. Okay, we're running a bit behind. We have a joint... Takže už len máme spoločný e, bod s výborom INTA 10.15, e, keď trošku možno budú meškať. A týka sa to e, strednodobého revízie. V decembri bola predložená komisiou, keď ide o implementácie finančných nástrojov, vrátanie DCI a EDF a tieto správy tiež e, určité pripomienkové konanie verejnej konzultácie prebehli, a to teda nejdem opakovať. E, môžete to teda vy vysvetliť, čo ste urobili, ako to celé funguje a potom budeme e, to si vypočujeme pripomienky kolegov, čiže aby som vám dala slovo, aby ste nám vysvetlili, aký to bol proces Budeme mať aj stretnutie s komisárom Mimicom v marci o, o strategickom dialogu, ako ho my nazývame, ale v podstate ho požiadame o stredodobej revíziu a dnes máme možnosť si vypočuť e, expertov o, toho, čo, o tom, čo zistili v rámci tejto revízie a aké zmeny budú z toho vyplývať na báze ich zistení. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Mám teda tu potešenie, že vám môžem predložiť túto správu v polovici trvania. Ide o e, jednak nástroj rozvoje spolupráce a tiež Európsky fond e, rozvoja. I ide o dosť veľký objem e, práce. Snažíme sa zamyslieť aj nad budúcnosťou z hľadiska vypracovania nového väzročno finančného rámca a v tejto chvíli podľa nás je vhodné e, zanalizovať si aktuálnu situáciu, aby sme sa oboznámili so situáciou v, v e, plnení, využívaní nástrojov, tak aby sme e, dokázali do budúcna vypracovať ešte lepšie nástroje, ešte efektívnejšie, ak sa to vôbec dá. Teda v krátkosti k procesu, ktorú sme držali v tomto procese, komisia teda dokument prijala Eh, pred eh, mesiacom eh, týkalo sa to hodnotenia desiatich nástrojov. Popisuje sa to v tejto správe. Je to proces, ktorý bol dlhý. Celý rok 2017 prebiehali verejné konzultácie, konkrétne zacielené aj v spolupráci s ostatnými aktérmi, taktiež externé nezávislé hodnotenia boli zadané a tiež predložené aj vo vašom výbore. A na základe toho oddelenia komisie spolu s SVČ sme mohli zaujať stanovisko k e, týmto záverom. Dokument, ktorý predkladáme a jeho prílohy e, zahrňal obrovský kus práce, e, analýzy, výskum a rozsiahle konzultácie na internete na základe návrhu komisie, aby sme to dopracovali k lepšej forme nariadenia. Takže aké sú výsledky? Dospeli sme k viacerým záverom. Tie sú však iba predbežné, pretože keď hovoríme o hodnotení nástrojov rozvoj spolupráce, e, týka sa to strednodobého a dlhodobého hľadiska. Teda v roku 2017 máme len čiastočné predbežné výsledky, ale predsa len e, majú relevantný význam. Správa uvádza príklady toho, ako tieto nástroje by e, sa dali doplniť, e, taktiež tiež nakoľko prispeli k znižovaniu chudoby, aj keď ešte sú ťažkosti v meraní, nakoľko európska pomoc prispieva konkrétne k diskusii o predeľovaní rozvoju pomoci a o jej prijímaní ďalej. Táto správa dokazuje, že e, boli vyvodené závery z predchádzajúcich správ z minulosti a tiež sme sa snažili zohľadniť to aj v tomto nástroji, najmä čo sa týka rozvoj spolupráce, najmä pokiaľ ide o rozlišovanie, teda spôsob, ako sa bude rozlišovať eh, poskytovanie pomoci na základe stupňa rozvoja tretej krajiny. E, ďalej, po tretie, nástroje, tak ako sú nastavené, e, sme sa snažili zanalizovať, či sú dostatočne rozsiahlé, aby sa mohli využiť na plnenie priorít. Tie sa vyhodnocujú predbežne a nástroje, či sú dostatočne flexibilné na to, aby dokázali sledovať tento vývoj. Tieto zmeny ďalej boli dosiahnuté pokroky eh, v oblasti mainstreamingu, ďalej čo sa týka aj klímy. Myslím však, že v iných oblastiach si to ešte bude vyžadovať ďalšie úsilie. Ďalej čo sa týka tematických problémov e, nástrojov rozvojovej spolupráce, tu sme sa e, dozvedeli, že e, korelácia medzi týmito programami by mohla byť aj väčšia. Existujú isté tlaky, okrem toho, medzi prioritami EÚ a prioritami našich partnerov, napríklad v oblasti klímy alebo životného prostredia. Tu je treba uznať, že niekedy sú priority dosť odlišné v jednotlivých oblastiach a preto nastavenie programov, tak ako je stanovené na národnej úrovni, na regionálnej, na tematickej úrovni, umožňuje eh, zohľadniť jednak priority partnerských krajín a tiež to, čo považuje Európska únia za prioritné. Táto správa tiež opäť dokazuje pridanú hodnotu na európskej úrovni eh, v tomto systéme v EÚ aj na úrovni členských štátov, aký je prínos eh, spolupráce v rozvojovej oblasti a môžem uvieť aj konkrétne číslo, v súčasnosti zhruba 20 európskej pomoci, teda Európska únia plus členské štáty, je na úrovni EÚ, teda prispieva to aj k rozvoju Európskej únie samotnej hľadiska rozvoja. A preto je na mieste diskusia, nakoľko by sa to malo prehodnotiť závery e, tejto správy. E, Zdôrazňujeme v strednodobom e, meradle sa týkajú nástroje, ktoré využíva komisia, ale aj ostatné e, inštitúcie v oblasti zahraničnej pomoci. Vo všeobecnosti tieto nástroje sú uspokojivé z hľadiska plnenia viacročného finančného rámca a preto komisia neodporúča, aby sa nejako upravovali alebo menili. Ehm, sú však ehm, návrhy na zlepšenia a tie podľa nás by sa mali zohľadniť e, v rozhodovaní o budúcich e, nástrojoch v ďalšom výročnom finančnom rámci. Okrem toho, nástroje vznikli s ohľadom na vtedajšie eh, palčivé problémy. Teraz sa musí vychádzať z agendy do roka 2030, z rôznych nových priorít. tieto nástroje sa budú musieť teda prispôsobiť v budúcnosti, tak aby sme zohľadnili tento obnovený politický rámec ďalej. Po tretie, tie tlaky, ktoré sú tu medzi prioritami členských štátov EÚ a medzi prioritami tretich krajín a tiež existujú tlaky v oblasti hodnot, najmä čo sa týka demokracie ľudských práv. E, niekedy tie hodnoty vnímajú e, tretie krajiny prioritnejšie ako iné. E, v iných sú zase priority na iných úrovniach. Bude sa to prejednávať aj v kontexte diskusie o ďalšom výročnom finančnom rámci. Ďalej po štvrté potreba flexibility to je nevyhnutné na to, aby sme sa dokázali vysporiadať s nepredvidateľnými udalosťami. Snažíme sa teda aspoň čiastočne pripravovať, e, snažíme sa ponechať si dostatočne manevrovací priestor, aby sme mohli čeliť aj neočakávaným okolnostiam. Chceme mať dostatočnú rezervu, tak ako to je teraz v aktuálne v Európskej rozvojovom fonde, ale v rámci rozpočtových nástrojov takáto marža zatiaľ neexistovala. Ďalej, eh, je potrebné nájsť rovnováhu medzi predvedateľnosťou a flexibilitou. Aj tu podľa mňa je potrebná rovnováha, aby sme dokázali zachovať predvedateľnosť pomoci, ktorá je dôležitá pre EU aj vďaka predvedateľnosti viacročného finančného rámca. Ten bol plánovaný dlhodobé obdobie a tiež, sme mali dostatočnú flexibilnú maržu Ďalšia otázka sa týka prehlbenej koherentnosti medzi jednotlivými nástrojmi. Nástroje sú čiastočne aj zoskupené, taktiež synergie, či sa plne využívajú aj to stojí za zamyslenie, ako ešte viac zoskupiť, racionalizovať tieto nástroje do budúcna. Ďalej, čo sa týka mainstreamingu, tu nebudem opakovať o, um, o otázky klímy a životného prostredia, ďalej zosúladenie zahraničnej politiky a internej politiky e, a, a predvídanie ďalšieho vývoja. Aj toto je treba zohľadniť v ďalšom nastavení nástrojov do budúcna. Okrem toho, nástroj rozvoj spolupráce sa týka aj spolupráce s krajín, ktoré čiastočne e, boli na úrovni bilaterálnej spolupráce. Mám na mysli najmä krajiny, ktoré sa posunuli trošku vyššie v hodnotení a tu sa musíme zamyslieť nad tým, ako efektívne s týmito krajinami spolupracovať. Nede tu objem peňazí, tieto krajiny nepotrebujú viac peňazí, ide o to, aký vhodný druh spolupráce si zvoliť a tiež eh, ako čo najefektívnejšie podporovať túto spoluprácu eh, s týmito krajinami. A ešte posledná vec, to sa týka spoločného programovania. Tu si myslím, že môžeme byť spokojní s tým, že eh, tieto ambície sa dostávajú do praxe. Ehm, myslím, že to vyzerá zatiaľ slubne. Ešte dve doplnenia, aj keď už hovorím dosť dlho. Keď sa pozrieme na štruktúru Európskeho fondu pre rozvoj v porovnaní s nástrojmi rozvojovej spolupráce, ehm, sú tu isté synergie, niektoré tematické programy sa objavujú aj v tej druhej rovine teda podľa mňa stojí za zamyslenie, ako by sa to mohlo skombinovať efektívnejšie v budúcnosti. A ešte druhá poznámka, eh, je to aktuálna osobitosť, ktorá súvisí s tým, eh, že sú tu aktéry na národnej, regionálnej úrovni, eh, tí sú súčasťou inštitucionálneho zriadenia, ktorých v minulosti neexistovalo. A je to treba zohľadniť aj v kontakte s našimi partnerskými krajinami. Možno tieto systémy nie sú až také výkonné, ako by e, si naše ambície vyžadovali. Tiež sa musíme teda zamyslieť, ako tento systém zreformovať do budúcna pri zachovaní základných princípov e, prideľovania prostriedkov. E, to je samozrejme dôležité z principiálnych dôvodov a tiež z dôvodov efektívnosti našej pomoci. Ďakujem pekne. Možno by som ešte dal slovo kolegovi z ESVČ, aby doplnil. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne. Aj kolegovi sa tu tento naozaj vyčerpajúci úvod, tak ja možno, že len doplním určité aspekty, možno z inej perspektívy, keď sa pozrieme na viadočný finančný rámec po 2020. Pokiaľ ide o analýzu, možno by som mohol doplniť to, niečo k tomu, čo už povedal Vincent, že keď sa pozrieme na ten prístup z pohľadu politiky z Európskej únie pre zahraničnú stratégiu v rámci zahraničnej a bezpečnostnej stratégie, sú tam niekoľké elementy, ktoré sú podstatné. Jeden je, že globálna stratégia nie je čisto len stratégia zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ale je to globálne v tom zmysle, že dá sa dosiahnuť bezpečnosť a stabilizácia len vtedy, keď to bude z ruka v ruke s ostatnými politikami, ako je rozvoj, obchod, e, technológia, spolupráca a tak ďalej. Takže stabilita a bezpečnosť nášho kontinentu a našich susedov a aj susedov našich susedov, to do veľkej miery súvisí so schopnosťou vytvoriť prosperitu, pracovné príležitosti, možnosť dobrej správy vecí verejných aj v týchto partnerských krajinách. Takže ja si myslím, že toto je dôležitý prvok, lebo keď chceme, ako povedal aj Vincent, dívať sa na náš finančný budúci nástroj, treba, aby to bol taký, ktorý bude reagovať na tento prístup takým spôsobom, aby sme mohli my presadzovať naše hodnoty, naše záujmy a zároveň sa zúčastníme globálneho úsilia dosiahnuť mileniové ciele rozvoja. A určite aj tieto otázky sú dôležitým prvkom v celej tejto globálnej stratégii. To je jedna vec. A druhá vec, ktorá súvisí s vyhodnotením pred srednodobým revíziou finančného nástroja, už je tu otázka koherentnosti našich aktivít. V podstate v, v ESVČ máme rôzne otázky, ktoré pokrývajú dlhodobé aspekty, krátkodobé aspekty, spoluprácu, o ktorej sme sa dohodli s našimi partnerskými krajinami, spolupráce, ktoré robíme v rámci našej priamej iniciatívy a táto pluralita nástrojov čo viedlo k viacerým potrebám a viacerým ambíciám zo strany EÚ predstavujú určitú výzvu, ako všetky tieto skombinovať eh, vo vzťahu k určitej krajine a určitému regiónu. Takže tá, to, to, tá, tá prevládanie či preváha tých všetkých možných nástrojov, to Eh, niekedy možno, že prekonalo naše kapacity ako EÚ na, z hľadiska poskytnutia tej pomoci, ktorá je diverzifikovaná, ale by, bola, tak, by doplňala tú tretiu krajinu. A možno taká inštitúcia, ako je parlament, ich eh, dohľad nad touto koherentnosťou a interakciou všetkých tých nástrojov, to sa určite dá v budúcnosti zlepšiť, alebo by sa mohlo zlepšiť. Takže pre budúcnosť by sme sa po, tu sú štyri dôležité body. Jedna vec je teda eh, uchrániť mieru zdrojov pre vonkajšiu činnosť, osobitne pre rozvojovú spoluprácu, aspoň na tej úrovni, ako je dnes. Isté, by, by sme chceli, aby sa to zvýšilo, ale máme tu Brexit, takže vieme, že pravdepodobne celý ten koláč sa nám trocha zmenší, ale keď chceme ponechať tú dnešnú úroveň pomoci, ktorú poskytujeme tretím krajinám, plus tu ten cieľ 0,7, ktorý kolektívne máme, to je naozaj veľmi dôležitá vec a pravdepodobne je tu aj v členských štátoch určité uznanie pridanej hodnoty európskej a vonkajšej činnosti, takže podporujú tieto činnosti. A druhá vec je zjednodušenie tej koherentnosti. My si myslíme, že určite keď znižení počtu nástrojov to bude dobre, čo by sme ich mohli takisto aj čo najlepšie skombinovať, tak aby sme celý celé úsilie alebo celý ten dôraz dali do spoločného úsilia v politike, ktorú ponúkajú naše krajiny ako pomoc týmto krajinám. A mal by to, tento nástroj byť dostatočne diferencovaný, ktorý bude musieť byť aj určitým spôsobom riadený, tam bude musieť byť nejaký manažment, ktorý bude napríklad presne bude alokovať prostriedky na to, na, na to na čo, je, čo je dôležité pre našich partnerov, sledovať modality implementácie, ktoré budú zabezpečovať dlhodobé programovanie alebo krátkodobé aktivity, modality e, výkonu či vykonávania, ktoré naozaj sú určité, budú vyžadovať určité rýchle úpravy či to bude z, z iniciatíva EÚ, alebo či to bude rozhodnutie partnerov, s ktorými budeme spolupracovať. Takže si myslíme, že mohli by sme zároveň kombinovať existujúce nástroje do takej miery, že to bude robiť, e, dávať zmysel, ale zároveň treba aj e, zabezpečiť ochranu kapacít, aj pre našich partnerov a treba aj našu vlastnú e, úlohu v tomto zabezpečiť e, ochranu našich aj záujmov. A potom tá tretia časť. V súčasnej finančnej perspektíve sme do maxima vyžmíkali mieru rezervy a mieru flexibility, ktorú máme v rozpočte ktorú sme aj mali v tom poslednom strednodobom výhľade. Mali sme naozaj výrazný posun zdrojov pre onkajšiu činnosť. Dosiahli sme ďalších 3,9 miliardy, ale tieto eh, prvky a flexibility nepostačujú a Chceli by sme do rozpočtu zaviesť takú e, flexibilitu, ktorá existuje už v EDF, konkrétne v alokovanom, pokiaľ je nejaký zdroj e, určitého významu a viacročný kredit e, a podobne. To sú určité prvky, ktoré by mohli byť dôležité pre budúci finančný nástroj. A posledná vec sa možno týka ODA, rozvojovej pomoci. Ak vezmeme a zdrojov, ak vezmeme ten kombinovaný nástroj na vonkajšiu činnosť, e, máme tú mieru, že poskytovať správy, e, že 96% e, zdrojov, to je určite nad priemernou požiadavkou, ktorá požaduje alebo ktorá je požadovaná v rámci iných nástrojov, keď pozrieme na nejaké iné nástroje. Skrátka, tu je iný, vyšší level podávania správ v rámci ODA rozvojovej pomoci. Čiže možno pre budúcnosť, keď budeme hľadať tú dobrú architektúru, tak mohli by sme tam ešte doplniť určitú platformu pre ODA, čo sa musí dosiahnuť a čokoľvek, čo sa urobí ponad to, bude už len ako niečo dobré, niečo navyše, ako teraz máme 96%, aj keď nemáme takúto požiadavku, ako keby vyplývajúcu, bo nie je to legálna požiadavka. Ďalej, ako vyplývajú diskusie, ja si myslím aj v rámci mojej skúsenosti z posledných rokov, skús- čo máme skúsenosti v rámci strategického dialógu a prípravy strategického dialógu prostredníctvom podkladov, a postupovania podľa predpisov na čas. To doteraz bolo celkom uspokojivé, takže tu by som chcel zdôrazniť našu dostupnosť a našu najlepšiu pripravenosť eh, túto parlamentnú kontrolu e, uplatňovať lepšie než doteraz. Predsedajúca, ďakujem pekne. Vítame kolegov, ktorí prišli aj z výboru INTA. My tu hovoríme o veciach, e, e, možno aj vás to bude zaujímať, strednodobá revízia a hovoríme o budúcich nástrojoch. Týka sa to teda aj našich kolegov z výboru pre medzinárodný obchod som si istá, mám tu prihlásených kolegov oslovo Frank Engel a potom Ricky Gereva. Ďakujem pekne, Linda, ďakujem aj vám. Pán zástupca komisie a SVČ za vaše upresnenie vyjadrenia. Je to problematika rozpočtu, týka sa to plánovania ďalšieho obdobia. Je to teda dosť technické, ale tí, ktorí prijímajú pomoc, e, e, tí na to nemajú príliš prehľad. E, ja keď som sa stretol naposledy s partnermi, tak prvé, na čo sa ma pýtali, bolo, či naozaj máme od vás očakávať každý mesiac nejaký nový nástroj, aby sme skúmali efektivnosť pomoci. Oni sa tak trošku obávajú teda toho budúceho princípu a budúceho súboru nástrojov, čo sa týka poskytovania externej pomoci. Ja mám pocit z aktuálnej situácie, e, že v čase, keď sa začalo finančné plánovanie, nikto nepredvídal takú rozsiahlu migračnú krízu a tieto e, fakty nás e, primeli k tomu, aby sme prehodnotili situáciu a v skutočnosti na konci sme nemali ani špecifické nástroje, ani sme nemali um, žiadne metódy, ktoré by eh, zhromaždili prostriedky na um, potrebné účely. Museli sme odrazu prostriedky presúvať, eh, rozvojová pomoc bola zoškrtaná a to bolo samozrejme um, nešťastné riešenie. Uh, rozhodli sme sa, že chceme prehlbovať spoluprácu, ale v skutočnosti sa nič neprehlbuje. Jedno z čísel, uh, ktoré sa objavujú, neviem, nakoľko je dôveryhodné, nám hovorí, že na to, aby sme Afrike umožnili rozvoj infraštruktúry dostatočne rozsiahli, bude si to vyžadovať 70 eh, miliard eur ročne. Sme od toho vzdialení ešte na svetelné roky a okrem toho eh, blížia sa k tomu čoraz bližšie naši čínsky priatelia. Ja nechcem povedať, že Európska únia Európska únia by mala um, robiť nejaké zázraky, to nie, to nie je reálne, ale e, procesy by sa mali zrýchliť, mali by byť dôveryhodnejšie, mali by byť efektívnejšie. Ja chápem, že sa snažíte e, využiť všetky e, nástroje, ktoré sú k dispozícii, aj v príležitosti konferencie donorov tam boli dohodnuté záväzky a 10 z donorov tieto záväzky neplní. Ako chcete, aby sme komunikovali e, naozaj dôveryhodne s našimi partnermi, ktorí sú úplne tí najchudobnejší z najchudobnejších, nemajú žiadnych iných partnerov okrem nás? Ak e, zlyhávame my, na koho sa potom obrátia a my e, sme im dali ste záväzky a neplníme ich? Ešte posledná poznámka. Je to súčasťou eh, eh, oddielu koherentnosti, dôveryhodnosti, eh, vysledovateľnosti a tiež to súvisí podľa mňa aj s dôstojnosťou. Ja som presvedčený, že musíme sa snažiť o väčšiu rozpočtovú podporu v tejto oblasti. Ak naozaj chceme, aby naši partnery najmä v Afrike, aj v kontexte postkotonu, post rámca 2020, aby sa z nich stali naozaj strategickí partneri, um, o ktorých často hovoríme, som presvedčený, že si to bude vyžadovať, aby tieto partnerstvá sa viac držali dôveryhodnosti našich príspevkov, investícií, ako to chceme nazvať už eh, v Afrike, ale tiež, aby sa to viac týkalo slobody eh, väčšiny európskych krajín, aby si mohli oni zvoliť, ako tieto prostriedky využijú podľa toho, čo uznajú za vhodné v snahe rozvíjať svoju krajinu. Z toho by mala byť podľa mňa, eh, z toho by mala vychádzať podľa mňa tá skutočná logická agenda eh, v rámci 2020 v Afrike. Všetci vieme, kde sú tie problémy v súčasnosti, čo nefunguje celkom ideálne, ale tiež všetci vieme, že si to bude vyžadovať ešte viac prostriedkov v plánovaní do budúcna. E, toto je dlhodobo pozícia parlamentu. Ostatné inštitúcie sa nie celkom zhodujú s nami v tomto, ale podľa mňa z tohto by mala vychádzať skutočná európska politika, viditeľnejšia, e, citlivejšia a taktiež reakčnejšia, aby sme sa viac približovali k partnerstvám a nie k trvalej závislosti, tak ako je to nastavené teraz. Ďakujem pekne teraz Enrique Guerrero, ktorý bude spravodajcom eh, na našej vykonávacej správe o týchto programoch. Možno sme ti mali dať aj slovo skôr, takže nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V každom prípade treba povedať, že je vždy veľmi zaujímavé vedieť, aká je tá prvá aproximácia e, niektorých autor, aký je ten prvý pohľad tenových spravodajcov na tejto téme, keď mám pripravovať správu. Takže chcem poďakovať pánovi Engelovi za jeho príspevok. Chápem, že um, toto vystúpenie pána Grimo a pána Filiberta je veľmi úzko prepojené aj s tým procesom prípravy tejto správy o e, implementácii ktorá, ktorú musí pripraviť a schváliť výbor pre rozvoj. Ale ako som eh, už aj hovoril vo svojej správe, alebo na dokončenie tejto správy o implementácii si vyžaduje aj vyhodnotenie toho, ako fungovali jednotlivé nástroje v období vlastne až do dnešného dňa eh, v oblasti svojho uplatňovania, svojej aplikácie, ale zároveň sa tu aj vytvára taký vhodný moment, v rámci ktorého sa komisia pripravuje na, budúci, na tento maj, aby pripravila svoj rozpočet na budúcu finančnú viatročnú perspektívu a práve preto vlastne, aby sa pripravila aj na nové viacročné, na, na nový viacročný finančný rámec, v rámci ktorého sa majú vyčleniť prostriedky na ďalšie obdobie, čím sa vlastne jasne vyzýčia politiky Európskej únie. A práve preto sa táto správa stáva simultáne aj hodnotiacou správou o implementácii, ale zároveň sa v podstate stáva aj akýmsi vyhlásením. Vyhlásením komisie, e, pre, teda výboru pre rozvoj, o tom, akým spôsobom by sme chceli e, vnímať rozvojovú politiku a jej konkrétne nástroje ktoré majú vlastne realizovať a naplňať túto politiku a to v rámci najbližšieho viacročného finančného rámca. Ako už e, naznačila aj pani predsedníčka, tak paralelne s nami výbor pre e, Výbor AFED bude hovoriť o všeobecných mechanizmoch politiky, e, e, e, tá vonkajšej politiky a z Mariete Sachte som sa stretol a snažili sme sa v prvom rade skoordinovať tú hlavnú trajektóriu týchto oboch správ. Zatiaľ som ešte nemal šancu prečítať si jej správu, ale osobitne ma zaujímalo to, aby som jej odkomunikoval, čo si ja myslím, že je zásadná pozícia nášho výboru a síce je to snaha alebo vôľa zachovať identitu, hodnoty, mechanizmy e, rozvojovej politiky, ktoré máme a to v rámci globálnych aktivita globálneho, globálnej prítomnosti Európskej únie. Pán Filiberto v jednom zo svojich vystúpení signalizoval, až do ktorého momentu je rozvojová politika vlastne kľúčová pre globálnu stratégiu únie a e, to, čo sa vlastne snažíme dosiahnuť, je zabezpečiť bezpečnosť a stabilitu e, vo veľkej časti nášho vonkajšieho prostredia a táto stabilita sa v podstate do veľkej miery presadzuje práve tým, čo považujeme za tzv. soft power. A síce je to vlastne kapacita únie podporovať rozvoj, podporovať e, vládnutie a riešiť konflikty v rámci tohoto vonkajšieho rámca únie. Rovnako sme mali neformálne aj kontakty s komisárom Mimicom a musím predovšetkým poďakovať pánovi Grimo, s ktorým som sa včera stretol. Mali sme takú prvú výmenu názorov ohľadom toho, ako až do dnešného dňa fungovali jednotlivé nástroje a Ehm, vlastne aj spomenul, ten konkrétny bod, hovoril, že je stále veľmi dôležité povedať, že tie nástroje fungovali dobre, sú úspešné, sú efektívne, ale zároveň e, sa musia prispôsobiť na nevyhnutné globálne zmeny, ku ktorým dochádza vo svete, ale zároveň aj v rozvojovej politike. Takže je to vlastne aj presahovanie týchto ehm, globálnych cieľov, je to jednak sú záväzky globálneho kompaktu a otázky globálneho oteplovania, SDG a tak ďalej. Zároveň teda je nevyhnutné zabezpečiť jednak flexibilitu, jednak predvydateľnosť, zároveň je napredovať oveľa viac v spoločnom programovaní a zároveň je veľmi dôležité, aby sme naše prioritné hodnoty e, upravovali alebo nastavovali podľa požiadaviek našich partnerov. Takže Mm, tá správa, ktorú bude predstavovať na budúcom zasadnutí výboru DV, bude mať tri časti. Prvou časťou bude hodnotenie a posúdenie fungovania nástrojov. Druhá časť bude zameraná na to, čo očakávame od uplatňovania týchto nástrojov ešte v tom období, ktoré nás čaká. A tretia časť bude zameraná na to, ako by sa nám výboru pre rozvoj um, ako sa nám pozdávajú tie hlavné línie rozpočtu, ktorý, komis- ktorý komisia bude predstavovať na obdobie od roku 2020, čiže na ďalšie viacročné finančné obdobie. No a myslím si, že práve v tomto smere sa môžeme vrátiť k vystúpenia pána Filiberta, a síce v tom duchu, že zre, je veľmi jednoznačne táto komisia chce, aby sa zachovali, respektíve zvýšili. A tento výbor chce samozrejme zachovať a zvýšiť objemy prostriedkov, ktoré majú byť určené pre rozvojovú pomoc a preto by sme mali aj neutralizovať dopad Brexitu tým, že zo strany Európskej únie bude väčšia, väčší príspevok a viac budú prispievať aj členské štáty. Um, nie sme proti zjednodušeniu týchto jednotlivých nástrojov. To zaznelo vlastne aj vo vystúpení pána Gerenca, ale v principiálne nie sme proti, ale sme presvedčení, že tá singularita, tá unikátnosť rozvoje politiky je dokonale videná najmä v čase, keď sa snažíme načrtnúť a vytvoriť tú štruktúru takýchto nástrojov. Samozrejme, že chceme byť súčasťou globálnej stratégie a európskej vonkajšej činnosti, ale nemôžeme byť e, úplne podriadení, nemôžeme byť úplne kontrolovaní a chceme, aby sa rešpektovala identita, ciele a, základné parametre rozvojovej politiky. Celkom prirodzene, ako hovoril práve pán Engel, potrebujeme flexibilitu, pretože flexibilita nám umožňuje odpovedať, reagovať na nečakané situácie, ale zároveň aj hlavní aktéry rozvojovej politiky Eh, čo nie sú inštitucionálni partnery, sú to najmä občianská spoločnosť, ziskovky, tie potrebujú predvydateľnosť, aby dokázali plánovať eh, svoje konanie. Eh, samozrejme, potrebujeme nejaký taký prehľad, ehm, toho, že aké zdroje môžeme očakávať, čo je tá predvydateľná rozpočtová lokácia. Takže sme zvedaví na to, čo má predstaviť komisia parlamentu a zároveň v tomto smere aj otázka parlamentnej kontroly bude kľúčovou časťou našej správy. Nebudem už hovoriť viac, mohol by som, ale e, myslím si, že pre radu a myslím, že pravdu a, para, a pre komisiu je dôležité, aby sa lepšie rozvrhol čas pre budúce zasadnutie výboru. Um, je, je, je jednoznačné to, že sme všetci pod pomerne veľkým tlakom, aby sme sa pripravili na ďalšie stretnutie v rámci zasadnutia s výborom INTA, ale e, bolo by vhodné, keby sme na to mali možno viac času, väčšiu, väčší priestor, ale aspoň som povedal tie základné línie alebo základné názory, ktoré mám. Áno, samozrejme, budeme sa k tvojej správe vracať keď budeš predkladať návrhy o no, no budúcnosti. Ešte pán Geren sa k tomu chce vrátiť. A poprosím vás, berte na vedomie, že meškáme, kolegovia z Inta na nás čakajú, takže budeme sa k tomu ešte vrácať. Áno, v poriadku, pani predsednička, myslím, že môžeme skonštatovať, že sme e, dosť e, absurdná inštitúcia. Rozhodli sme tu v našom e, výbore, že podporíme komisiu jednoznačne v jej snahe stanoviť e, princípy diferenciácie, aby sme dávali peniaze krajinám, ktoré ich najviac potrebujú, aby sme taktiež e, ostránili e, z tohto zoznamu krajiny, ktoré si schopné vytvárať si dostatočné zdroje na svoj rozvoj. A aká je teraz situácia? Presný opak. Peniaze posielame do Turecka, do krajín, ktoré už nie sú rozvojovými krajinami, Stávajú sa z nich krajiny stredného príjmu. Teda podľa mňa dochádza k takému výraznému posunu v našej politike a e, je to úplne v opačnom smere, než e, z čoho vychádzali princípy diferenciácie. A v skutočnosti si na to postupne zvykáme, e, je tu akási pasivita a dosť ma zaráža, aká diskusia sa vedie. Podľa mňa je potrebné um, prehodnotiť a premyslieť si lepšie princíp diferenciácie um, podľa aktuálnej politiky. Predsa len by sme sa mali držať toho, čo sme dohodli. Um, mali by sme uh, sa držať toho, čo sa odhlasilo aj v textoch uh, ďalej. Ďalšia vec, ktorá sa musí zmeniť, uh, schvalujeme rozpočty. Ak by sme mali udeliť Oscara uh, za absurdnosť, tak pravdepodobne európsky rozpočet by si zaslúžil takéhoto Oscara a preto, že každé tri mesiace hovoríme o vytváraní nového trastového fondu. Máme už celú galaxiu finančných nástrojov, ktoré už nie sú pod kontrolou Európskeho parlamentu a komisia e, oslovuje členské štáty, aby prispeli sume, ktorú nie sú ochotní poskytnúť priamo do rozpočtu a potom vidíme, tak ako povedal správne pán Engel, že sme veľmi vzdialení od skutočného cieľa a tá priepasť, ktorá vzniká medzi tým, čo sa ohlási, teda tým záväzkom a skutočnosťou, realitou je čoraz väčšia. A to škodí našej dôveryhodnosti. Prečo by sme nemohli predložiť rozsiahlejšie návrhy v oblasti rozpočtu, v strednodobej revízii, ale snažme sa, aby tieto prostriedky priamo išli do rozpočtu EÚ. Ak potrebujeme nejaký argument na to, aby sme podporili e, navýšenie rozpočtu, tak je to práve toto. Okrem toho poznám dve krajiny, ktoré by veľmi ochotne prijali e, príspevok e, vyšší do rozpočtu Maďarsko a Polsko, len ich e, vezmime za slovo a snažme sa presvedčiť ostatných, pretože to, ako to funguje v súčasnosti, e, je podľa mňa začiatok konca dlhodobého procesu, ktorý bude mať negatívne dopady na rozvojový proces e, v budúcnosti. Veľmi negatívne. Vy ste ma primeli svojimi vyjadreniami toto spomenúť, keď sme hovorili o konsenze v oblasti rozvoja pomoci. Ja som kedy ste povedal, čo sa týka ochoty dodržiavať záväzky členských štátov. Myslím si, že v tomto smere sa nič nezmenilo a naďalej to platí. Nie je ochota dodržiavať záväzky. Je potrebné pripomenúť si prísľuby, ktoré sa dali, stanovili a musíme príjmeť členské štáty, aby všetko to, čo slávnostne prehlásili e, v e, kontexte rady, ale tiež v kontexte e, vyhlásenie Európskej únie ako celku v Addis ABB, aby sa to dostalo do praxe. Ja som veľmi znepokojený, e, čo sa týka e, smerovania, aktuálne smerovanie rozvoje politiky EÚ. Um... Budeme mať ešte čas vrátiť sa k tomu e, o mnoho podrobnejšie, kolegovia. Myslím, že um, komisia je zväčšia si vypočuli naše obavy. Predvydateľnosť je dôležitá, pretože rozvoj je dlhodobej povahy. Potrebujeme však k tomu aj zohľadniť fakt, že vlády chcú peniaze čo najrychlejšie a bude si to vyžadovať teda flexibilitu. Mali by sme vytvoriť mechanizmus, eh, ktorý by umožnil presúvanie prostriedkov podľa aktuálnej potreby. Členské štáty naozaj budú musieť um, si uvedomíte, že budú musieť ťahnuť dlhšie do svojich vrecák, aj keď eh, to nie je príliš reálne očakávanie. Niekoľko stručných poznámok, na už skúšame. Trpezlivosť našich kolegov, prosím len minútu, každý z vás. Otázka migračnej krízy, ktorá spôsobila eh, zvýšené náklady a ďalej s tým súvisia flexibilita, ktorá je nevyhnutná. Mm, diskusie kontexte Sýrie či Turecka boli neuveriteľne zložité a predsa sme sa do nich pustili. Vďaka takéto rezerve, ktorá sme mali k dispozícii, sme sa dokázali s touto situáciou vysporiadať. Bez tejto rezervy by to bolo veľmi zložité v aktuálnom rozpočtovom kontexte. Ďalej, e, druhá stručná poznámka e, v kontexte trastových fondov a migrácie. Dlhodobo Európska únia bola len čiastočným darcom, teda všetci aktéry vytvárali trastové fondy a my sme to nemohli. Máme to k dispozícii od platnosti rámca 2011-12 či 2012 13 Odtedy boli vytvorené 4 fondy, teda nie je to každé 3 mesiace, skôr každé 3 roky. Isté, že môžeme eh, si myslieť, čo chceme, môžeme sa líšiť v názoroch na, na efektivnosť týchto fondov. Dobre, ale um, takéto intenzívne šírenie trastových fondov jednoducho nie je um, pravdivé. Čo sa týka tej diferenciácie, keď sa pozrieme na čísla, Turecko vždy bolo prvým príjemcom pomoci z EÚ z rôznych dôvodov, tie sa nezmenili. V súčasnosti uvidíme, ako to bude do budúcna. E, čo sa týka koncentrácie zdrojov e, pre tie najzraniteľnejšie krajiny, vždy e, to závisí od politických kritérií, od nástrojov. Môžeme sa pozrieť na konkrétne čísla, a kam presne idú európske peniaze, čo sa týka tých 0,7 Členské štáty EÚ e, opätovne potvrdili svoj záväzok. Objem peňazí v ďalšom rozpočtovom období by mal dodržiavať tento záväzok. Ďakujeme pekne. Teraz zastupca SVČ. Možno by som mohol na úvod povedať, že plne súhlasím s poslancom, že rozvojová politika by sa nemala vnímať len ako súčasť zahraničnej politiky. Myslím si, že prístup, ktorý vystihuje globálna stratégia, je práve poznačený tým, že ciele udržateľného rozvoja majú za cieľ e, dosiahnuť, aby naši partnery boli udržateľne rozvinutí a to je integrovanou súčasťou e, našej externej činnosti. Teda myslíme si, že je tu možnosť e, dosiahnuť túto integráciu medzi našimi záujmami a záujmami našich partnerov a to nie takým spôsobom, aby túto politiku predbehla nejaká iná politická oblasť. Čo sa týka nedostatku zdrojov a e, vnímaného nedostatku výsledkov, na to upozornili dvaja poslanci. Na to môžem povedať, e, že nejde o príliš rýchle e, vytváranie nových nástrojov, ide o to, že častejšie sa musíme utiekať k blendingu v ku kombinácii rôznych eh, nástrojov, eh, rôznych investičných zdrojov, taktiež eh, rôznych druhov záruk. Sú tam finančné nástroje, technická pomoc, politické opatrenia, toto všetko je dôležité zohľadniť v snahe zaplniť medzery, ktoré sú vo financovaní. Myslím si, že tá kombinácia finančných zdrojov, teda ten blending doposiaľ prináša pozitívne výsledky. Nemám po ruke čísla, nedokážem ich vysypať z rukáva, ale keď sa pozrieme na prínos milióna vďaka blendingu, podarilo sa nám odfinancovať projekty v hodnote viac ako 10 eh, či 12 násobku, teda v hodnote stoviek miliónov eur. Myslím si teda, že eh, takýto spôsob vnímania investičných plánov je dobrý, sľubný do budúcna. Možno by som bol trochu menej pesimisticky naladený v hodnotení výsledkov. Myslím si, že výsledky našej spolupráce na európskej úrovni medzi členskými štátmi sú také, že sme e, prvoradým donorom e, celosvetovo, sme na prvej priečke, aj keď sme sa niecelkom držali našich prísľubov za rok 2015 je celkovo však naša rozvojová pomoc rastie a ako som uviedol, ten záväzok 0,7% naďalej platí. Ďakujeme pekne, Charles. Nie, naozaj už nemôžeme. Máme tu kolegov z výboru INTA. Ja som nechcel stigmatizovať existenciu trastových fondov. V podstate je dôležité stigmatizovať nezodpovedné správanie členských štátov, ktoré uh, robia vyhlásenia a prísľuby bez toho, aby sa ich držali. Na miesto takýchto vyhlásení je dôležité, aby rozpočet bol dostatočne krytý prostriedkami, nie aby komisia musela neustále žobrať členské štáty o peniaze. Dobre, takže tento rok ešte bude poznačený mnohými diskusiami, kým sa dopracujeme k novému väzočnému finančnému rámcu. Ďakujeme obom kolegom z komisie aj z SVČ. A teraz Chcem sa ospravedlniť kolegom z výboru um, INTA. Chcela by som prizvať týmto uh, svojho spolupredsedu, aby prišiel